Okay, everybody. Vítajte. Poprosím vás, posadte sa. Pretože tak ako vždy máme veľa práce, ktorú by sme mali absolvovať. Nebudem teda musieť robiť nejaký úvod. Tým pádom získame 5 minút z 10, ktoré sme už stratili. Toto je verejné vypočutie, ktoré sa týka mimoburzových derivátov a formát, tak ako naznačuje program, je nasledovný. Zaznejú prezentácie verejných orgánov a teda orgánov dohľadu, takisto od brokerov a dílerov a od veľkých koncových užívateľov z podnikového sektora. Vypočujeme si všetky tieto prezentácie a potom prebehne časť otázok a odpovedí. A som si vedomá toho, že náš prvý rečník, pán Žuje, bude musieť odísť e, o troška skôr. Budeme sa teda snažiť e, smerovať otázky na neho najskôr, teda, teda po konci týchto prezentácií. Taký to bude postup. A potom e, spravodajca pán Werner Langen spraví závery, e, ktorý je práve autorom z našej správy o derivátoch. Poprosím teda našich rečníkov, aby sa pridržali stanoveného času, pretože ináč nebude čas na otázky. A to je najlepší spôsob, ako rozhnevať poslancov. Poprosím, nehovorte príliš rýchle, pretože tlmočníci sa dostanú do ťažkosti a tým stratíte ešte nakoniec viac času, ak vás budem musieť prerušovať a stále vám pripomínať, aby ste spomalili. Prvý rečník Jean-Pierre Jouet, pán Jean-Pierre Jouet, ktorý predseda francúzskému AMF, predseda e, výboru CESR, pre teda cené papiere a odovzdávam mu e, týmto slovo, pán Žuje. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za váš úvod, aj za nedostatok vodu, tak povediac, a že ste prešli hneď priamo k veci. E, ďakujem a odteraz budem hovoriť po francúzsky a pokúsim sa čo najrychlejšie to prejsť. Vážená pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci, G20 v Londýne e, e, túto dnešnú tému e, iba načrtla, ale potom bola rozpracovaná v Pittsburghu. V septembri minulého roku G20 e, pristúpila ku štandardizácii, registrácii a kompenzácie e, derivátov, ktoré, s ktorými sa obchoduje na trhoch a to sa stalo prioritou. Dnes sme sa tu stretli, aby sme vzdali, e, aby sme si uctili tento záväzok sme presvedčení, že my môžeme veľmi rýchlo prejsť od e, naznačenia princípov e, k ich operačnému využitiu. Takže e, dúfam, že vaše práce, pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci, v úzkej spolupráci s E, kolegami z komisie a z radou budú rýchle a konsenzuálne, aby európske štandardy, ktoré stanovíme, v budúcnosti inšpirovali našich partnerov. Chcem poďakovať pánovi Langenovi. E, som rád, že sa s ním môžem stretnúť. Chcem mu poblahoželať k tej vynikajúcej správe, ktorú napísal. Parametry v jeho správe sú jasne identifikované, načrtol veľmi správne e, smery, akým sa má naša práca uberať. Vďaka tomu regulátori trhu, aby ste to zdôraznili, e, všetci spolupracujú v rámci skupiny Cezar, z ktorú, ktorej predsedám. Čo chceme? To je veľmi jednoduché. Poprvé, E, v prípade požiaru, teda v prípade, že dôjde e, k pochybeniu jedného zo systemických aktérov, my si potrebujeme e, nejaké dvierka na zábranu požiaru, ktoré by sa automaticky zatvorili. Na druhej strane, my, my už nechceme, aby len vzájomne závislí aktéry boli finančnými aktérmi, lebo to e, nezabezpečuje stabilitu. Po druhé, keďže transparentnosť dá, e, podporuje dobré fungovanie a integritu trhov, my by sme chceli to, čo sme doteraz ešte nezazreli, aby sme vedeli, že kto kupuje od koho a v akej výške. E, tieto vzťahy boli až doteraz nepriehľadné. Ako môžeme postupovať? Myslím si, že keď e, využijeme e, také trojslovie, ktoré je potrebné na e, riešenie tejto krízy, je štandardizovať, kompenzovať, registrovať. Najskôr štandardizovať lebo to, čo je, už sa stane štandardom, môžeme ľahko kompenzovať. Veľmi dobre vidíme, že E, je potrebná prá, taká form, formatovacia práca, ktorá potom môže e, spôsobiť, že kompenzácie budú efektívnejšie. Ale samozrejme vieme, že všetko sa nedá štandardizovať. To však nemôže byť ospravedlnenie e, za to, že si nestanovíme ciele a ambiciozne ciele v tejto oblasti kompenzovať. Kompenzačné komory to sú práve tie dvierka, ktoré majú zabrániť rozširovaniu ohňa. Nebudem sa vrácať k ich úžitku, ale chcem zdôrazniť, že zajtra to bude základné ohnívko v reťazí rizík a že v rámci toho, čo nažívame dodatočné opatrenia, aby sme mohli zabezpečiť pevnosť. Cezar navrhuje stanoviť veľmi E, veľmi vysoké štandardy. Ja osobne si myslím, že my by sme mali regulovať e, tento sektor tak, ako napríklad kreditové zari- úverové zariadenia. No a tu musím povedať, že Cezar, e, a teda tento zdieľa so mnou, že táto kompenzačná komora musí byť lokalizovaná, umiestnená v, e, v tej e, menovej zóne, E, kde sa teda tieto transakcie konali a kde vlastne dochádza aj k týmto bankovým operáciám. My musíme rovnako prispôsobiť naše prudenciálne požiadavky voči bankám na základe toho, či kompenzujú alebo nekompenzujú svoje transakcie a aké prémie dávajú za kompenzácie. A práve to navrhujú aj regulačné bankové orgány v rámci e, Bazilejskej komisie keďže všetko nemôže byť štandardizované, všetko nemôže byť ani kompenzované. A to nie je ani želateľné, pretože keď sú tieto produkty do takej miery exotické, že jednoducho ich nemožno dostať do nejakého rámca a teda potom ich nemožno ani efektívne riadiť a nemožno riadiť ani ich rizika, po tretie registrovať. Nie je normálne, a e, kríza o štátno, ohľadne štátneho dlhu Grécka nás o tom presvedčila, aby regulátori nemohli vedieť i hneď a bezpodmienečne o transakciách na trhu s derivátmi. To je otázka európskej suverenity a takisto aj otázka efektívnosti dohľadu nad trhmi. A Cezar sa teda rozhodol, že bude študovať vytvorenie týchto registračných komôr, ktoré by umožnili eh, mať taký konsolidovaný pohľad na eh, záväzky všetkých aktérov v oblasti rozličných produktov. Tento nový nástroj zlepší makroprudenčný dohľad nad finančnými trhmi, a deri- trhmi s derivátmi. Môže sme očakávať, že tieto komory budú takisto používané na úrovni mikroprudenciálneho dohľadu, aby sa lepšie zabránilo alebo lí pokusy o zneužitie trhov. Zdôrazňujem, že je potrebné rozšíriť e, ustanovenia e, smer, e, smernice MIF, ale tento mechanizmus je veľmi komplexný a ak si myslíme, že keď tu máme 27 regulátorov, že by bolo potrebné si navzájom vymieňať zo zbierané informácie, možno, že je lepšie mať centrálny systém zberu informácií prostredníctvom týchto registračných komôr, samozrejme za istých e, podmienok a tieto komory by potom mohli vyjasňovať v krajnom prípade situáciu všetkých aktérov na trhu a nie iba regulátorov ohľadne E, podmienok, za ktorých sa prijali isté e, e, operácie. To je tzv. transparentnosť transakcií. Keďže ide o lokalizáciu a želateľný počet týchto komôr, tak máme dve možnosti. Poprvé, mať jednotnú svetovú komoru, to je taký kompletný, tá by poskytovala kompletnú víziu na tieto výmeny a potom E, ďalšia, tam, tam by vlastne išlo o lokalizáciu na základe regulačných blokov a v mene suverenity. A to by potom bolo riešené na základe požiadaviek týchto miestnych regulátorov. Obidve tieto logiky sú akceptovateľné a e, vlastne tie argumenty pre jednotnosť a jednoducho skôr poukazujú, že by bola užitočnejšia tá jednotná komora. A to by malo byť aj našou ambíciou. Ak tieto podmienky nebudú splnené, tak potom bude potrebné, aby sme disponovali eh, jednou komorou na každý typ aktív spolu s Trade Depository eh, pre tretie krajiny. No a to samozrejme nám teraz pripadá veľmi zložité a síce akceptovať, aby všetky kontrakty, o ktorých budú rokovať európske e, finančné inštitúcie, budú musieť byť odovzdané mimo európskym inštitúciám. E, to je veľmi citlivá téma a myslím si, že európske európske zákony by potom, ak sa rozhodneme ísť týmto smerom, vyjasniť situáciu, ako postupovať tu na, v tomto smere. Štandardizovať, kompenzovať, registrovať, to je náš pracovný program. E, my vlastne sledujeme cestovnú mapu, ktorú vytvorila G20 a pôvodne teda sme chceli čo najviac posunúť dopredu rokovania o e, derivovaných, o výmene derivovaných produktov na trhoch, o, a to organizovaným spôsobom. Myslím si, že by bolo rozumné zapojiť do vašich reflexí aj tento e, základný bod postkrízovej regulácie. A ešte dve osobné poznámky, dve témy o ktorých Európska komisia, pán Langen a ďalší poslanci sa tým zaoberali, ale ešte to dostatočne neprehlbili. Najskôr, aká by bola úloha novej Európskej agentúry ESMA v celom tomto systéme. Myslím si, že LESMA má poslanie do, povoľovať a dohliadať nad infraštruktúrami tak paneurópskymi ako aj svetovými. Napríklad máme tu European Banking Authority, ktorý je prepo- by bol prepojený s európskym systémom bank a tam by on by potom povoľoval reguláciu a umožnil by aj e, isté transakcie na základe tran- národnej alebo nadnárodnej dôležitosti. Myslím si však, že E, takéto aktivity tejto organizácie bude treba sledovať e, každodenne a treba vytvoriť pravidla. Pán Žue, už ste to prekočili takmer o minútu, váš čas, poprosím vás, skúste uzavrieť. La dernière observation, c'est qu'il me paraît important que l'ESMA... Myslím si, že to je veľmi dôležité a síce ESMA e, by mala dohliadať nad všetky finančné inštitúcie, či už banky, alebo poisťovne a to špecificky z pohľadu inštitúcií, ktoré nie sú financované mechanizmom e, výnimočnosti. No a po, posledný bod z hľadiska e, tejto komory, kompenzačnej a registračnej komory, e, je možné ukázať regulátorom, čo, aké kroky sa realizujú na týchto trhoch. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Poslancom práve boli rozdané prezentácie v originálnych jazykoch. V prípade, že tam niečo vypadlo kvôli tomu, že som vás donútila to troška rýchlejšie ukončiť, tak potom sa môžu pozrieť na francúzsku verziu, na francúzsky text prezentácie. Ďalší rečník E, za poskytovateľ infraštruktúry. Je to pán Henrik Paulson, ktorý je zodpovedný za európske deriváty na Nasdaq OMX. Dnes e, sa páči, máte slovo. Pani predsedníčka, ctení poslanci parlamentu, pán Langen, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali e, vystúpiť tu v mene URS a takisto v mene tých zúčtovacích stredísk. Ja som zodpovedný za európske deriváty v rámci Nasdaq OMS, OMX. Je to aktér v rámci zúčtovacieho odvetvia. Prevádzkujeme trhy po celom svete. Takisto poskytujeme technológie trhové viac ako 70 trhom po celom svete. Celý, celú svoju kariéru som venoval derivátom, pričom som pracoval hlavne pre burzy a pre zúčtovacie strediska. Deriváty sú úžasné nástroje, sú mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o dobre, fungujúcu a, dobre fungujúce a moderné hospodárstvo. Avšak, a bohužiaľ musím povedať, že je takéto avšak, e, je, nastal čas e, pozrieť sa bližšie na riadenie rizika, reguláciu. Finančná kríza e, v roku 2008 nám bolestne priblížila fakt, že mimoburzové deriváty môžu koncentrovať a zvyšovať riziko v hospodárstve v prípade, že nie sú adekvátne riadené účastníci trhu, vrátane bank, koncových užívateľov, e, takisto účtovacích stredísk spolu s politikmi a regulačnými orgánmi prijímajú nevyhnutné a veľmi dôležité opatrenia, ktoré smerujú k zníženiu rizika na poli mimoburzových derivátov. Chcel by som e, spomenúť G20 a závery, ktoré boli prijaté na tomto samite. Je to veľmi dôležitý milník a citujem Všetky štandardizované kontrakty s mimoburzovými derivátmi by mali prechádzať cez burzy, respektíve cez elektronické obchodovacie platformy podľa potreby a mali by byť zúčtované e, ústrednými zmluvnými stranami do 2012. najneskôr. Derivátne kontrakty by mali by byť ohlásené aj depozitárom a tie kontrakty, ktoré sú mimo to by mali splňať požiadavky náročné kapitálové, kapitálové primárnosti Koniec citova- citácie. To je dôležitá veta, že to je dôležitá citácia, je dôležité aplikovať tieto princípy z G20. Bude to dôležitý krok smerom k rozvoju stabilných finančných trhov a podpore európskeho hospodárstva. Burzy a teda zúčtovacie strediska plnia účel stabilizácie ukázali sa ako stabilizačný prvok aj počas e, krízy, kedy poskytovali stály prístup pre investorov a tak e, smerom k regulovaným a transparentným trhom poskytovali stabilitu a dôveru k napnutému a silno testovanému finančnému systému. E, výhody ústredného zúčtovania v porovnaní s bilaterálnym zúčtovaním je ich veľa napríklad aj týkajú sa rizika, riadenia rizika alebo zmierňovania rizika. Nastavenie e, umožňuje e, predpokladať, aké je to riziko u všetkých tých zmluvných strán a zabezpečiť aj dostatočnú kolateralizáciu všetkých pozícií. Z pohľadu celkovej trhovej štruktúry e, CCP je vo veľa lepšej pozícii ako akákoľvek iná zmluvná protistrana, prevziať na seba tie rizika, ktoré, ktoré plynú z derivátov. CCP sú nástroje, ktoré sú špecificky budované za týmto účelom. A chcel by som zdôrazniť tri veľmi dôležité aspekty, e, ktoré e, robia z týchto nástrojov tak vhodné nástroje, pokiaľ ide o riadenie rizik. Poprvé, e, CCP nástroje prinášajú na trh disciplínu z pohľadu rizikového riadenia. Zúčtovacie strediska vždy majú na pamäti v prvom rade riadenie rizik. E, musia zabezpečiť e, neustálu kolateralizáciu, musia pristúpať ku všetkým stranám e, rovno, rovnako. Nemôžu nejakým spôsobom deliť klientov na malých, na väčších, na susedov. Vždy treba zaručiť rovnosť obchádzania. Vždy treba uzavrieť pozíciu v prípade bankrotu alebo defaultu zúčtovacie strediska konajú okamžite a veľmi rezolutne, ako náhle sa len objaví čo len náznak nejakého zlyhania. Alebo... Čiže opäť sa tu zdôrazňuje tá disciplína v rámci riadenia rizika. Po druhé, CCP umožňuje vzájomné započítanie na jednu zmluvnú stranu čo pôvodne bývalo viacero transakcií s viacerými zmluvnými stranami. Cez e, takú, takéto zúčtovanie sa to vzájomne zaúčtuje, započíta na jednu pozíciu, ktorá patrí jednej e, zmluvnej strane. A tretia e, taká špecifická charakteristika CCP. Nikdy nemajú vlastné, neotvárajú vlastné pozície, nikdy sa nepúšťajú do nejakého trhového rizika. V prípade, že príde k patrnej neschopnosti alebo k situácii, kde e, je donútená takáto, také zúčtovacie stredisko e, zaujať nejakú pozíciu alebo na trhu, tak e, okamžite je nutené zároveň to uzatvoriť. Tieto charakteristiky a tieto špecifické črty robia z CCP nástroj veľmi vhodný na riadenie rizik, oveľa účinnejší ako sú akékoľvek iné nastavenia zaúčtovania, ako je napríklad bilaterálne zaúčtovanie po tom, čo som vyslovil toľko slov chvály smerom na adresu týchto zúčtovacích stredísk, pre ktoré tak dlho pracujem, samozrejme uznávame, že nie, nehodia sa pre všetky produkty. Sú e, produkty derivátového typu, ktoré sú veľmi komplexné, ktoré sú mimoriadne rizikové, alebo ktoré sú používané menej často. A tieto produkty sa naozaj nehodia príliš dobre na to, aby e, prechádzali cez takéto zúčtovacie stredisko. môže dobrým spôsobom prispievať a plniť e, potreby e, veľkej časti trhu, avšak nemôže vyriešiť celý trh. O čo viac derivátov prechádza týmito CCPčkami, tak o to viac sa stáva nevyhnutným a potrebným, aby e, takéto zúčtovacie strediska boli predmetom dobrej regulácie. Nová robustná celoeurópska regulácia CCP by mala byť nevyhnutnou súčasťou novej legislatívy Takto sa vytvoria rovnaké podmienky v rámci celej Európy pre zúčtovacie strediska a ako Nasdaq OMX naozaj to veľmi vítame, tak na úrovni regulácie, ako aj na úrovni eventuálne dohľadu. Čiže vytvorenie rovnakých podmienok eh, v Európe. Eh, chcel by som ešte počiarknúť len jednu z vecí, ktorá musí byť predmetom regulácie eh, smerom na tieto ústredné zmluvné strany. Flexibilita je, veľmi, je naozaj nevyhnutná a treba zaručiť, aby nedochádzalo ku konfliktom pri riadení rizík a aby ústredné zmluvné strany dokázali fungovať autonómne, pokiaľ ide o riadenie rizík. Aj burzy môžu zohrávať stále väčšiu úlohu pri zvyšovaní stability trhu je jasné, že transparentnosť e, oceňovania cez obchodovanie na burzách e, prospieva zvýšenie e, finančnému systému. A je tu požiadavka, aby niektoré mimoburzové deriváty prechádzali práve cez burzy, tie, ktoré sa na to hodia. Transakcie budú tak tým spôsobom realizované najhospodárnejším spôsobom a pri plnej transparentnosti pre všetkých používateľov. Okrem toho, obchodovanie na burze znamená otvorený a neutrálny e, prístup k trhu a to je veľmi dôležité, nie len v časoch e, pohnutých a časoch teda turbulencií, aj v časoch, kedy musia byť e, tie trhy čo najotvorenejšie. Teraz v krátkosti ohľadom podnikových konečných užívateľov sú mimoriadne dôležití a vyžadujú si špecifické zaobchádzanie. Oni majú potreby, ktoré sú osobité a ktoré sú výlučne vlastné len korporátnemu sektoru. Je jasné, že nie všetci z týchto korporátnych užívateľov sú zdrojom systémového rizika a dá sa k nim pristupovať selektívne a rozdielne. Avšak otázka systémového rizika by nemala byť posudzovaná len podľa toho, ako niekto bežne a obvykle využíva deriváty. Čiže nie podľa toho, akým spôsobom typicky využívate deriváty. Je viacero a komplikovaných spôsobov, ako sa dajú využiť deriváty a môže byť veľmi ťažké v praxi určiť a sledovať a monitorovať to v bežnom reálnom živote. Najrelevantnejší spôsob, ako merať e, eventuálne systémové riziká, by bolo na základe veľkosti Čiže veľké pozície môžu znamenať systémové rizika bez ohľadu eh, na to, kto je za nimi. My si preto myslíme, že nad istú veľkosť zapojenia by malo byť využívané eh, ústredné zúčtovanie aj eh, korporátnymi užívateľmi. A nakoniec, nakoľko mi už za chvíľu vyprší čas, krátky záver mimoburzové deriváty e, spôsobili vlastne e, krízu alebo boli hlavnou príčinou krízy. Teraz musíme prijať nevyhnutné a potrebné opatrenia, aby sme znižovali rizika na, teda v oblasti mimoburzových derivátov. Je nevyhnutné zmeniť e, právne úpravy, aby boli používané poskytnuté lepšie stimuly pre trh, aby bol bezpečnejšie toto zúčtovanie. zúčtovačie strediska a depozitári a burzy určite spôsobia väčšiu istotu a prinesú väčšiu istotu tohto trhu a takisto zlepšia e, finančné trhy ako také aj do budúcnosti. Riadenie rizík e, sa ukázalo byť ako chytanie čiernej mačky v čiernej miestnosti. Zavedenie zúšťovacích stredísk e, tú mačku z miestnosti nejakým spôsobom neodstráni, ale zažne svetlo a potom bude oveľa jednoduchšie E, chytí tú mačku, keď svetlo v miestnosti bude svietiť. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že je to veľký problém dodržať čas a preto hneď k ďalšiemi prečníkom. Najprv e, ide o približne 7,5 minút 15-minútového slotu, kde týchto prvých 7,5 minút patrí pánovi Blajsovi, Madame Blajs Masters JP Morgan Chase. Ďakujem. E, vážená pani, ja mám na starosti komodity v JP Morgan a pracujem už 15 e, rokov v tomto odvety. E, deriváty boli postihnuté alebo mohli vyvolať finančnú krízu a preto sa musíme zaoberať tým, čo sa pokazilo a my a, a spolu tvorcovia politik, aj my, účastníci na trhu, sa musíme poučiť z toho, čo sa stalo. Nezabudnime, že derivatívy tiež tvoria veľkú súčasť našich ekonomik pri riadení rizika podnikania. A tu by som chcela zdôrazniť dve veci, ktoré, na ktoré poukázal už aj spravodajca, ktoré sú v jadrom e, v, na trhoch s derivátom. Najprv je to, že chýba, nedos- že chýba infraštruktúra zúčtovania, ktorá by znížila systémové riziko a chyba transparentnosť najmä u regulátorov. Pokiaľ ide o clearing zúčtovanie, vidíme, že zvýšené centrálne vyrovnanie derivátov OTC je dôležité pre budúcu stabilitu tohto systému a treba tento mandát odovzdať a musí zohľadniť tento mandát dva faktory. Nie všetky, všetci účastníci na trhu z OTC dokážu urobiť clearing. Koneční používateľia, ako aj ďalší, povedali, že treba vytvoriť systém, ktorý by nepredstavoval neprimerané náklady. Potom, nie všetky OTC deriváty sú vhodné na clearing. A e, e, takéto zúčtovanie je možné len keď je dostatočná likvidita. Preto clearing by mal existovať medzi systémovo relevantnými finančnými inštitútmi, ktorých Zlyhanie by mohlo destabilizovať finančný systém a ohroziť celú ekonomiku, ale to sa nevzťahuje na tých používateľov, ktorí nepredstavujú systémové riziko. Pokiaľ ide o to, že čo by sa malo zúčtovať, tak najefektívnejší prístup k znižovaniu riziku by bolo určiť stupeň vzájomného prepojenia medzi systémovými e, významnými clearingovými inštitúciami. Mali by sme tu mať vysoké percentuálne ciele pre expozíciu všetkých hlavných účastníkov podľa kategórií majetku. Tento prístup by zachytil veľkú časť derivatového trhu, bol by pružný a čo je veľmi dôležité, nemusíme definovať oprávnenosť alebo štandardizáciu vzhľadom na veľké stimuly, ktoré by viedli z toho, z toho keby došlo k arbitrážam. Pokiaľ ide o interoperabilitu, chcel by, som, chcel by som tu hovoriť práve v súvislosti s derivátovými trhmi. V zásade by to mal byť pozitívny vývoj, a pri takých trhoch s cenými papiermi, ako sú equity a bondy, by to mm, viedlo k vyššej efektívnosti a nižším nákladom. Ale derivátové trhy majú, sú iné ako equity a bondy a preto my potrebujeme nový prístup k riziku a k spracovaniu riziku. A keďže máme rôzne CCP, vznikajú tu rôzne mo- rizikové modely a vzniká tu aj potreba výpočtu, ktorý by upravoval e, vytváranie do zabezpečovania a príspevky na e, neplnenie. Takže kapitál a jeho zaobchádzanie je jeden z hlavných nástromov. Samozrejme, že je tu e, e, jasná požiadavka, že by mali byť vyššie poplatky na kontrakty, ktoré sa neklieriongujú centrálne, ale my si myslíme, že tam, kde sa dá zmiernenie dosiahnuť bilaterálnym klíringom, je to porovnateľné s centrálnym clearingom. Myslím si, že toto sú veci, ktoré sa podrobne riešia v správe pána Karasa o CRD4, ale ja som chcel upozorniť na toto prepojenie. Pokiaľ ide o stimuly, ešte sa musíme pozrieť na CCP uh, eh, Governance a Risk Committees, preto je dôležité, aby sme sa týmto zaoberali, pretože členovia clearingu poskytujú finančné prostriedky na pružnosť a odolnosť systému a preto by to malo byť v tomto výbore pre riziko a riadenie. Eh, governance a eh, risk governance je presne to, čo umožňuje eh, ohodnotiť riziko a zabrániť nadmerným škodám. Potom CCP, samotné rizikové stimuly CCP by boli takto zmiernené. Teraz k transparentnosti. Podporujeme úsilie na zvýšenie transparentnosti, aby sa zlepšilo monitorovanie systémového rizika a zaručil dobre fungujúci trh Avšak transparentnosť je prostriedok, pre politik, e, prostriedok politiky, nie je to samotný cieľ politiky. A preto tieto požiadavky musia byť vyvážené tak, aby čo najlepšie naplňali čo najširšie ciele, napríklad aj zachovanie hotovosti, equity. Potrebujeme vytvoriť e, postavenia cez e, obchodné depozitáre a keby sme zaručili dobre fungujúci trsk e, pre deriváty a pre riadenie rizika, potrebujeme mať dobrú rovnováhu medzi transparentnosťou a likviditou, pretože ak sa prekročí táto jemná hranica, tak môže dojsť k tomu, že sa objaví nedostatok likvidity na trhu a vlastne by sa celý, všetky požiadavky obrátili proti potrebe. Preto si myslíme, že by tieto operácie ne, nemali byť riešené spôsobom, ktorý by zvýšil riziko a nedostatok. Uvedomujem si, že je tu aj možnosť špekulácií a, a hlavne v súvislosti s hedgingovými operáciami žiadna zodpovedná finančná inštitúcia nemôže poskytnúť hedging e, konečnému používateľovi bez toho, že by použila hedging na svoje vlastné operácie. Preto stanovenie podmienok pre hedgingu pre tieto inštitúcie je rovnako dôležité ako ich stanovenie pre konečných užívateľov, pretože všetci sú súčasťou jednej reťaz, reťaze. Trh môže existovať len vtedy, preto, e, len preto, že ľudia majú rôzny postoj na riziko a záleží na tom, ako sa na to pozeráte, či už je to riziko alebo špekulácia je vec osobného pohľadu, ale ak by sme to preregulovali, tak ohrozíme dostupnosť likvidity. Pokiaľ ide o suverénne ECF, tak kreditové e, deriváty nevytvárajú e, rozpočtové deficity, vytvárajú likviditu, ktorá umožňuje vládam financovať tento deficit a aj tú schopnosť obmedziť alebo snaha obmedziť e, investorov, musí byť starostlivo zvážená v porovnaní s tým, že by došlo k oslabeniu dôvery na trh a, ne, a znamenalo by to v konečnom dôsledku zvýšené náklady pre daňových poplatníkov. My sme za to, aby tieto trhy mali primeranú reguláciu a podporujeme mnohé, ak nie všetky, na, e, ak nie väčšinu z návrhov správe Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, že som tu mohla hovoriť. With... E, ďakujem pekne, podarilo sa vám, dve sekundy ste ešte ušetrili. Áno, to si zaslúži naozaj uznanie. A teraz John Eilbeck, Managing Director CO, COO Deutsche Bank. Uvidíme, či sa vám to podarí. Pokúsim sa. A to súvisí s tým, že to robila žena. Pani predsednička, ceny poslanci, dámy a páni, Ďakujem pekne, že ste ma dnes pozvali, aby som mohol približiť dôležitú tému mimo burzových derivátov. Moje pripomienky dnes sa budú sústrediť na trhy s mimoburzovými derivátmi, tie zmeny, ktoré sú vyžadované a e, výhody, ktoré e, budú plynúť pre všetky spoločnosti v Európe, ktoré budú dobre zorganizované a ktoré môžu získať na dobre organizovanom trhu s mimoburzovými derivátmi. Kontext, e, už asi 20 rokov poznáme tento produkt mimoburzových derivátov a je to štandardná prax väčšiny spoločností v Európe, ktoré takýmto spôsobom riadia svoje komerčné rizika. K týmto rizikám patrí vystavenie výmenným kurzom a takisto náklady na financovanie, ktoré sú e, ktoré je spojené s požičiavaním peniazy, vrátane vlád a agentúr a takisto sú to e, veci, ktoré sa týkajú penzijných fondov alebo penzijných spoločností. Takéto deriváty e, poskytujú spoločnostiam možnosť ochraniť sa pred negatívnymi vplyvmi financovania a dajú im možnosť bezpečne rásť z takéto pôdy tí koncoví užívateľia, ktorí ne, e, nedokážu takéto nástroje správne používať, tak ich presúvajú na tie zúčtovacie domy a tie dokážu potom e, správne nakladať aj s rizikom. E, tu máme dobre zorganizovaný v Európe takýto trh, ktorý je na prospech spoločnosťam ako aj občanom, ale samozrejme je tam ešte veľa medzier a odvetvie chce zlepšiť teda fungovanie na trhu, pričom chce spolupracovať s regulátormi tu ako aj mimo Európy a budem hovoriť o zúčtovaní, transparentnosti a obchodovaní. Na začiatok e, zúčtovanie a kolateralizácia vo všeobecnosti, dobre e, kapitálo vybavené a dobre regulované zúčtovacie strediska, ktoré majú robustné postupy, ktoré odhadujú e, nejaké zlyhanie, alebo teda bankrot, tak dokážu prispievať práve k dobrej regulácii. Jednou z úloh takýchto regulačných orgánov je zvýšiť podiel eh, centrálne zúčtovaných derivátov mimoburzových. Pre mnohých koncových užívateľov nedávajú zmysel taký, takýto eh, systém, pretože oni neznamenajú žiadne riziko a tá komplexnosť, ktorá vyplýva eh, z toho bežného obchodovania je pre nich obrovskou výzvou. A ani finančné spoločnosti nejakým spôsobom v rámci týchto transakcií s derivátmi nedávajú nejaké kolaterály. A E, bolo by pre nich problematické e, robiť zábezpeku alebo pri takýchto transakciách. Takisto nedochádza k hežovaniu ich rizika a tým sú zraniteľnejšie, pokiaľ ide o trhovú volatilitu a potenciálne zvýšeniu rizika v skutočnom hospodárstve. Ďalšia oblasť, kde by sme vás poprosili o zváženie pozorné, je, aby legislatíva pokrývala správne vhodné produkty. Ako sme počuli, niektoré mimoburzové produkty nie sú vhodné na zúčtovanie, kde nie je dostatočná hĺbka trhu na to, aby obhájila alebo odôvodnila zriadenie nejakého zúčtovacieho domu, alebo kde sú nejaké iné rizika, ktoré sú relevantné napríklad e, výmene kurzy, e, tam, to nie je tak, e, tam nie je dôležité riziko zmluvných strán. Zúčtovacie strediska, musia spolupracovať s inými aktérmi, tak aby zadefinovali spoločne to riziko, ktoré je relevantné, musí to byť kolektívna snaha. A takisto treba očakávať, že členovia týchto zúčovacích stredisk budú e, hovoriť do toho, ako bude celý ten systém nastavený, pretože oni sú podstatní. Zúčtovacie strediska musia byť dobre regulované, je dôležité, aby nemohli si vzájomne konkurovať a aby nemohli znižovať e, e, požiadavky na riadenie rizika Teraz k transparentnosti. Tu nám v skratke ide o to, e, že príliš dlho boli e, zahalené kohmlov e, tieto trhy. Už na počiatku je dostupných veľa údajov, ktoré umožňujú vlastne zistiť, aká je tá spravodlivá cena už na počiatku a odvetvia spolu s regulačnými úradmi spolupracujú a dokumentujú rozsah takéhoto niečo. Myslím si, že určovanie správnej ceny nie je problematické, avšak samotné obchodovanie a pákový efekt to je náročnejšie. E, odvetvie plne podporuje úplný prístup pre dohľadné orgány a teda prístup ku všetkým e, triedam aktív. E, napríklad registre pre takéto deriváty. Napríklad sa dá použiť aj databáza v Štokholme a takisto je tu plán zriadiť takéto zúčtovacie stredisko v Londýne takéto globálne riešenia sú efektívnejšie ako lokálne registre alebo miestne registre, pričom kľúčom je e, zaručiť otvorený prístup pre dohľadné orgány a zabezpečiť aj pokrok. Zverejnenie obchodných aktivít smerom na verejnosť a takisto ako fungujú tie profesie, profesie, teda, teda trhy, tak to všetko treba robiť veľmi pozorne, tak aby nebola poškodená likvidita. V rámci smernice MIFID sú už zabezpečené niektoré takéto ustanovenia. Na záver sa zmiením o obchodovaní a standardizácii. Standardizácia je slovo, ktoré je používané často, keď sa hovorí o mioburzových derivátoch, bez toho, aby bolo ľuďom jasné, čo vlastne myslia. My sa snažíme o standardizáciu štandardizáciu ako proces a o stanovenie právneho rámca. To všetko povedie k účinnému trhu. V niektorých prípadoch e, stanovenie produktov so štandardnými e, podmienkami to má zmysel, napríklad e, future kontrakty pre mnohé produkty však nedáva zmysel mať nejaké štandardné podmienky. Je nevyhnutné namierušiť e, tieto produkty tak, aby sa dalo potom aj riziko riadiť adekvátne. Čiže e, zúčtovanie, transparentnosť a štandardizácia procesov, toto sú kľúčové slova, ktoré môžu pomôcť e, túto oblasť posunúť dopredu a kontrolovať to celé efektívnym a dobrým spôsobom. Záverom dovolte mi povedať nasledovné. Všetci súhlasia, že finančné trhy eh, musia byť predmetom hlbokej reštrukturalizácie, tak aby sme sa vyhli šokom a otrasom, ktoré sme zažili za posledné dva roky. Takisto mimoburzové deriváty sú súčasťou, a teda trhy s mimoburzovými derivátmi sú súčasťou tohto procesu, ale nakoniec dve posolstva. Je nevyhnutné zlepšiť transparentnosť týchto trhov, to by malo byť spravené eh, veľmi pozorne, aby sme nepoškodili likviditu. Clearing alebo zúčtovanie je dobrým spôsobom, ako znižiť systémové e, e, rizika, ale je tam príliš veľa režijných nákladov pre tých, ktorí nie sú e, vlastne tvorcami alebo pôvodcami rizikového, teda toho takéhoto rizika. Riešenia OTC sú adekvátnym spôsobom, ako nahradiť napríklad hedging. Ale teda hedžový a tento OTC trh musí spoločne existovať vedľa seba. Teším sa na zvyšok a ďakujem pekne. 23 sekúnd. Mala by som častejšie pripomínať túto výzvu časovú. Now, now forward, we... <laughs> Takže a teraz pozrieme sa, že ako budeme pokračovať v tomto dobrom tempe. Teraz tu máme veľké korporácie ako konečných užívateľov a prvým zástupcom, ktorý dostane v tomto slote prvú polovicu 7,5 minúty a snáď bude držať tento dobrý príklad, je pán je Hakan Fug z EONu, z managementu EONu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, aj vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali. Obchodovanie s energiou je veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo, že veľkí spotrebitelia a výrobcovia dokážu zabezpečiť svoje podnikateľské činnosti pred krátkodobou zraniteľnosťou a dokážu takto E, umožniť e, retailerom hedžovať a riadiť cenovú volatilitu aj riziko. Zvyšovanie likvidity trhov s elektrickou energiou a plynom je dôležité pre európsku politiku z hľadiska konkurencieschopnosti aj cenotvorby. Politické rozhodnutia, ktoré sa týkajú derivátov OTC, by mali skutočne zohľadniť potreby obchodníkov s komoditami na základe asetov majetku, ktorí potrebujú hedžovať svoje podnikateľské činnosti. Vítame návrhy na zvýšenie transparentnosti a štandardizáciu, ktoré by zlepšili regulačný dohľad. Máme ale obavu z povinného clearingu a z povinného e, burzového obchodovania štandardizovaných derivátov OTC ako koneční používateľia derivátov OTC e, znamenáme menšie systémové riziko pre finančné inštitúcie a zavedenie povinného clearingu by nebolo pre nás pomerne, by nebolo pre nás úmerným opatrením. Na rozdiel od finančného sektoru, my sme komoditná firma a e, trh u nás operuje inak. Videli sme to v posledných rokoch, keď došlo k zlyhaniam kľúčových láčov na energetickom trhu. A dôležité je, aby boli koneční používateľia chránení existujúcou reguláciou trhu s energiou, aby bola zabezpečená fyzická e, bezpečnosť a aby pokračovalo zásobovanie trhu s energiou. Keď si pozriete na tento e, slajd, ktorý som tu pripravil, vysvetlím na ňom, ako riešime rizik, e, riadenie rizika. Energetický priemysel je veľmi e, kapitálovo intenzívne odvetvie a investície, napríklad nové elektrárne, vytvárajú veľké, veľkú expozíciu rizika. A vidíme tu rôzne rizika, či sú to už rizika z e, limitov úverov alebo peňažného toku a podobne. A preto sa toto všetko riadi integrovaným spôsobom. Zameranie na úverové riziko by znamenalo, že by došlo k vyššiemu riziku v cash flow alebo v, pri cene. Máme veľmi prísne úverové politiky, ktoré e, zaručujú, že úverové riziko je na priateľnej úrovni Rizika na trhu riešime optimalizovaným e, obchodovaním cez burzy aj fyzickými zmluvami. Napríklad riziko komoditného trhu môže e, byť môže E, byť e, kombinované s tým, že sa musia kupovať paliva alebo aj emisné kvóty. Vidíme tu teda rôzne zmeny, ktoré sa odrážajú na derivátovom trhu podľa rôzneho hodnotenia rizika. Taktiež sme transparentní, pokiaľ ide o našu expozíciu. Vždy to uvádzame v našej výročnej e, v našej výročnej správe, pokiaľ ide napríklad o cenové riziko. V prípadoch, kde je obchodovanie zúčtované v zúčtovacom stredisku, musíme dať E, hotovosť. A keďže sa cena na trhu mení, tak, tu, tak tu, tie peniaze, čo potrebujeme na dozobezpečovanie, sa tiež menia z hľadiska množstva. A aký by bol dopad na to, keby sme mali povinné zúčtovanie pre nás ako konečného používateľa, cenové riziko a lebo riziko peňažného toku alebo kombinácia sa zvýši, keď budeme mať povinné zúčtovanie, tak ako aj integrovaná, pretože integrovaná optimalizácia už nie je možná. Ak sa rozhodneme, že e, cenové riziko bude konštantné, budeme mať vyššie riziko peňažného toku a to znamená, že budeme potrebovať viac rezervy v hotovosti, ktorú nebudeme môcť použiť na investície v našej hlavnej podnikateľskej činnosti. Ako viete, krízy môžu mať rôzne výsledky a musíme si vyhradiť e, hotovosť pre tie najextrémnejšie situácie na trhu. Ak na druhej strane sa rozhodneme, že cash flow riziko bude konštantné, potrebujeme menej hedžovať a to by zvýšilo úroveň rizika a e, prinichalo by menší prístor na investície v hlavnej podnikateľskej činnosti. Ak sa porovnávame s finančnými inštitúciami, tak vidíme dva hlavné rozdiely pokiaľ ide o dopad. My ako koneční používateľia máme prirodzenú pozíciu, ktorá vyplýva z našich investícií a to znamená, že v prípade, že cena elektriky bude rásť, tak sa zvýši do zabezpečovania. Je to iné ako v prípade finančných inštitúcií, ktoré sú neutrálne. A potom je tu druhý rozdiel a to je, že banky majú ľahší prístup k likvidite v porovnaní s nefinančnými firmami, spoločnosťami. A pre nás by to znamenalo, že keby sme si viac požičiavali, tak by sme mali zmeny v našej ratingovej matrici a mohli by sme si jednoducho dovoliť menej investícií. Pre nás, podnikateľov v energetike, je tiež dôležité pozerať sa na vývoj na trhu s energiami. Trhy v mnohých častiach Európy sú ešte stále nie likvidné a keď sa zavedie povinné zúčtovanie, tak by došlo k zvýšeniu zaťaženia obchodníkov s energiou a znamenalo by to aj prekažky na trhu pre nových účastníkov a bránilo by to rozvoju. E, obchodníci, ktorí obchodujú s komodami na základe majetku, nie sú systémovo dôležití pre finančný systém. Ich obchodná činnosť je zaintegrovaná do hlavnej podnikateľskej činnosti. Regulátori by si mali viac zaoberať tým a mať väčšie obavy z toho, že by sme nemali pozície na OCT trhu, pretože to znamená, že nemôžeme hedžovať naše pozície. To isté sa týka aj kapitálových požiadaviek keby sme použili e, trestajúce kapitálové požiadavky pre neklirované transakcie ako stimul pre pre prinútenie konečných užívateľov. Považujeme to za neprimeraný krok. Ako som už na začiatku povedal, my súhlasíme, že transparentnosť by sa mala zlepšiť. Taktiež by sme chceli vidieť určenie nejakých limitov samozrejme, ale dôležité je, aby regulátori vedeli, čo sa deje na trhu. Keď si pozeráme pozície firmy, ako je naša, je dôležité pozerať sa aj na náš majetok pretože používame derivaty pre e, hedžovanie fyzickej pozície. Takže na záver, podľa nás e, riadenie rizika by sa nemalo trestať. Korporácie by mali e, mať operácie na riadenie rizika a mali by sa zamerať na finančnú stabilitu, investičnú stabilitu, zabezpečenie dodávok, vytvorbu pracovných miest E, dobrú cenu energie pre konečných používateľov a zabezpečiť prosperitu Európy. My si myslíme, že prebiehajúca práca v DG Energy, ktorá by chcela nájsť e, režim pre transparentnosť a trhovú integritu, E, pre, na našom trhu je skutočne niečo, čo zohľadňuje správne proporcie, ktoré fungujú na našom trhu. Ďakujem veľmi pekne a nakoniec teraz Richard Rayburn, ktorý je predseda Európskeho združenia e, korporatívnych pokladníc, korporátnych pokladníc. Ďakujem pekne, pani predsednička, za pozvanie. Najskôr e, vysvetlím, aký je náš záujem na tejto tematike a potom e, štyri otázky alebo oblasti, ktoré načetnem a ktoré pomôžu v tejto rozprave. Európska asociácia podnikových finančníkov spája e, ľudí, ktorí fungujú v tejto oblasti z celej EÚ. My sme nie, nie sme nejaká organizácia, ktorá by lobovala alebo ktorá by mala nejaké podnikateľské záujmy snažíme sa v prípade ako otázok ako je SEPA alebo OTC, tak snažíme sa podporovať e, zmysluplné výsledky. Náš záujem na e, týchto návrhoch je jednoduchý. E, Keď boli prvýkrát načrtnuté, tak sme videli, že implementácia by nejakým spôsobom od, znamenala odliv financií od európskych spoločností na zabezpečenie hotovosti. Argumentovali sme, že toto by zredukovalo riadenie a zmierňovanie rizík a toto znamenalo hrozbu pre ciele EÚ, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť. Čiže my sme hovorili o týchto veciach spolu s komisiou a s parlamentom. EACT plne podporuje záväzky, k ktorým pristúpilo G20. Je nám jasné, že ešte stále je tu práca pred nami, aby sme spravili to, čo pán Geithner označil ako katastrofické zlyhanie e, úsudku na Wall Street. E, dôraz na Wall Street je nevyhnutný. Kríza v derivátoch bola o finančných inštitúciách a určite nebola o spoločnostiach, ktoré fungujú v skutočnom hospodárstve, kde chceme všetci e, istotu pracovných miest a stabilné podnikateľské prostredie. Ja tu zdôrazňujem bezpečnosť pracovných pozícií, pretože budem argumentovať, že deriváty podporujú zamestnanosť a rast, pretože sú používané na zredukovanie rizika a nie na jeho zvyšovanie. Podľa mňa by bolo obrovskou chybou pre EÚ, keby vynechala výnimky pre konečných užívateľov zo štandardizácia z ústredného zúčtovania. To by znižovalo likviditu, e, pokiaľ je o produktívne investície a e, spoločnosti by vlastne znižovali hedging, ktorý používajú a toto by e, znamenalo väčšiu neistotu Návrh správy pána Langena konstruktívne rieši viacero kľúčových otázok. Predložené pozmeňovacie návrhy boli ďalej rozšírené a prinášajú väčšiu hĺbku do diskusie. Sú tu štyri podstatné otázky z môjho pohľadu, pokiaľ ide o tieto burzové deriváty. Tieto otázky sa zaoberajú tým, ako a prečo koncoví užívateľe využívajú deriváty e, takisto sa zaoberajú systémovými rizikami a otázkou malých a stredných podnikov. Prečo využívajú deriváty e, koneční užívateľia? to podstatná odpoveď je, že deriváty využívajú konce využívateľe na zmiernenie rizika, nie na nejaké hazardovanie alebo špekulácie. Aký typ rizika je to a prečo e, sa netýka, alebo prečo nie je súčasťou nejakého hazardovania alebo špekulácie. Riziko, ktoré má zmierňovať deriváty, vyplýva z volatility na z úrokových sadzieb, z komodít, pretože spoločnosti musia tak importovať ako aj exportovať. Takisto vzniká, pretože veľké spoločnosti si nákladov efektívne požičiavajú peniaze na medzinárodných trhoch na deriváty zaručujú financie, ktoré môžu byť konvertované na domácu menu bez nejakého rizika pri požičiavaní. Pracoval som pre veľké spoločnosti v Európe, Spojených štátoch, v Ázii, kde e, všade bolo aplikované také, takýto spôsob zmenovania rizika. E, Predstavenstvo spoločnosti nástojí, aby e, boli minimalizované všetky identifikovateľné rizika, aby to bolo hlavnou podstatou podnikového hospodárstva. No a takisto zakažujú špekuláciu. E, takýto prístup je dobre zadokumentovaný v politikách a postupoch, ktoré sú potvrdené aj v publikovaných finančných výkazoch. Niekedy sa hovorí o tom, že hedging, e, ktorá je aktivita, ktorú popisujem, e, zahrňa aj špekulatívne záujmy. Hedging, zmierňovanie rizika, vytvára vlastne istotu, kde by inak prevládala neistota. A väčšina racionálnych ľudí by hovorila o tom, že toto je postup, ktorý je obozretný a dobrý. Typický príklad hedgingu, ktorý popisujem, je Eh, department Store napríklad je 24 tisíc ľudí zamestnaných, 25% eh, tých zásob je importovaných eh, v princípe za doláre, takže je tu výrazné riziko, pokiaľ ide o náklady na dodávateľský reťazec. A teraz tu vzniká aj druhá otázka, ako sú používané deriváty. Tento obchodný dom primárne bude nakupovať cudzie meny na forwardovom trhu, pričom to vyrokuje s bankou. E, Konce užívateľ bude musieť vedieť, aké presne cumy platí dodávateľom. Takýmto spôsobom spoločnosti po celej Európe používajú deriváty, aby zmierňovali rizika. A toto musia byť neštandardizované produkty, ktoré e, budú e, spárované s tým podkladovým rizikom. Takýmto spôsobom môže byť zabezpečené aj nákladovo efektívne financovanie. National Grid to je regulovaný spôsob, ako dodávať elektrínu v rámci Spojeného kráľovstva a takisto veľmi bežne budú napríklad vydávať dlhopisy v eurách a zároveň pristúpia k swapovej operácii financií, ktoré boli zabezpečené v dolároch amerických, tak aby dokázali podporiť svoje podnikanie v Spojených štátoch. Chcem zdôrazniť, že tu nie je nejaký prvok špekulácie, respektíve nejakého pochybného obchodovania v takomto použití derivátov. Je to jednoducho len otázka osvedčených postupov. Tretia otázka, je tu nejaký dôkaz, že koncový užívateľ podnikateľa spôsobu systémové rizika. Plne chápem, aké sú obavy legislátorov a teda zákonodarcov, pokiaľ ide o systémové riziko, ale nemyslím si, že je to nejakým spôsobom podložené. A ten démon je imaginárny. Sú dve principiálne rozdiely medzi finančným sektorom a medzi skutočným hospodárstvom v organizačnom zlyhaní. Je nevyhnutné sa nimi zaoberať a vyhodnotiť, či ide o systémové riziko. E, banky kolabujú oveľa rýchlejšie a je e, málo kedy e, medzi podnikmi riziko takéhoto zájomného prepojenia alebo medzi koncovými užívateľmi Čiže na rozdiel od bank, eh, spoločnosti, ktoré zlyhávajú, umierajú pomalou smrťou, tak povediac. Eh, v nedávnych veľkých eh, zlyhaniach alebo kolapsoch spoločností, napríklad mená ako Voltcom a Tajko, tie, tak povediac, odišli z podnikania počas dlhšieho obdobia. Na, na rozdiel od Lehmanu, respektíve AIG. Čiže banky nekončia svoje podnikanie v dôsledku ich exponovania smerom k individuálnym spoločnosťam, ale Takisto ani individuálne spoločnosti nezlyhávajú, pretože zlyháva banka. Posledná moja otázka je, či by sme mali pristúpať iným spôsobom k malým a stredným podnikom. Parlament právom sa obáva ohľadom e, pozície malých a stredných podnikov, ktoré e, čelia podobným rizikám, pokiaľ ide o e, riadenie financií. V prípade, že Econ bude akceptovať, že systémové riziko nie je presvedčivým problémom pre veľké spoločnosti, tak potom nevidím, prečo by to malo byť iné pre veľké spoločnosti výzva, ktorá je pred komisiou a pred parlamentom, je zlepšiť regulačnú štruktúru, ktorá uznáva, že koncoví užívateľia mimo rozsah finančnej sektorovej regulácie nepotrebujú špekulovať alebo nejakým spôsobom obchodovať eh, s derivátmi. Existuje aj v rámci výboru pre plnohospodárstvo, ktorý funguje pod americkým senátom, dobrá a zmysluplná definícia komerčného koncového užívateľa, a myslím, že to by mohlo byť e, inšpiráciou a dúfam, že aj komisia e, v rámci svojich návrhov a EKON takisto sa pozrie na dobré stránky takýchto definícií a napríklad preberie koncept e, alebo koncepciu threshold alebo teda Prahu. Takisto by som očakával od regulačných úradov na počnúť s Európskym úradom pre, pre cenné papiere, aby mali schopnosť spochybniť individuálnych neregulovaných koncových užívateľov, tak aby dokázali obhájiť svoje právo na výnimku. E, dúfam, že som e, sa mi podarilo poukázať na to, že deriváty sú používané na zmierňovanie rizika, že to nie je špekulatívna záležitosť a že je to vitálna alebo nevyhnutná súčasť e, normálneho hospodárstva. Dúfam, že Ekon to ocení. Ďakujem. Um, Ďakujem veľmi pekne. Mám tu teraz oznam mien tých, ktorí chcú položiť otázky a pravdepodobne dáme vždy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 Äh, und einer der Kollegen hat äh, die Frage aufgeworfen und da hätte ich gerne äh, mal eine Begutachtung der Gutachter. Kann man die CCBs? Ktorej by som rád si niečo vypočul. Môžu byť CCP vnímané ako banky, lebo tie by mali mať odborníkov, vlastný kapitál, mali by byť transparentné a mali by CCP dostať bankovú licenciu. To je súčasť jedného pozmenujúceho návrhu, ktorý som dostal. Transparentnosť, áno, tu existuje zhoda, avšak Veľa ľudí hovorilo o transparentnosti na trhu medzi orgánmi dohľadu, ale rovnako aj medzi konkurentmi. Čiže aj tu máme otázku ochrany údajov. To znamená, že áno, transparentnosť, ale nepoškodzovať eh, podnikovú efektívnosť a konkurencieschopnosť. Iba veľmi málo bolo povedané k jednému veľmi, citli, veľmi citlivej politickej téme, to sú OTC deriváty, čo je istá náhrada v prípade, že by nedošlo k transakcii. Čiže existuje tu nejaké poistenie, dostali sme niekoľko pozmeňovacích návrhov k tejto téme. Čiže ako sa budeme správať k riziku v prípade, že nedôjde k obchodu. Tu máme vynikajúce príklady z Grécka. Takisto by som rád vedel, čo si myslia odborníci o tomto riziku. Treba ho nejako špeciálne regulovať, alebo stačí e, všeobecná regulácia? Ďakujem. Ďakujem. Ako som povedala, myslím, že vytvoríme skupiny mnohých otázok, pretože niektoré sa množu, mohú prekrývať. Najprv tieňový spravodajca za skupinu socialistov, prosím. Grazie, presidente. E vorrei fare alcune... Ďakujem, e, pán predseda. Ja mám iba jednu veľmi v rýchlu otázku v prvom rade s veľkým záujmom som si vypočul to, čo povedal Jean-Pierre Jouet a v istom okamihu, ak sa nemýlim, sa hovorilo o CCP pre všetky tie zóny, ktoré majú homogénnu menu. Čo to znamená? A najmä pokiaľ ide o euro a o zónu euro, ako, ako to s tým súvisí? Po druhé, chcel by som sa spýtať všetkých, čo si myslíte o e, riadení a o dobrom e, spravovaní SSP? No a posledný bod. Aké možnosti máme na rozšírenie elektronických platformiem v oblasti transakcií? Samozrejme, že treba e, brať do úvahy aj to, že sa to týka týchto platformiem, vrátanie všetkých e, derivátov, s ktorými sa obchoduje tak na regulovaných, ako aj mimo regulovaných trhov. Swinburne, Teraz Kay, prosím, Swinburne. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pán Langen za to, že ste zorganizovali tento program. To je veľmi dobré, že sme tu mali takúto skupinu rečníkov, ktorá má rôzny pohľad na túto problematiku. Ja zvyčajne, keď, sa, keď sú hearingy, hovoríme o malých a stredných podnikoch a o konečných používateľoch, ale o tom sa už veľa hovorilo, takže mám iné problémy, iné témy je tu návrh jednotného európskeho repozitára a možno naši experti by mohli vysvetliť, ako by sme ho mohli najlepšie vytvoriť pre hlásenie o globálnych prúdaktoch, aby bol zabezpečený rovnaký prístup z geografického hľadiska k údajom. A hovorili sme o regulácii na type produktoch, ako aj podľa majetku, ako aj podľa objemu používateľov. A čo si myslíte, globálni regulátori sú schopní pripraviť a využívať prúžný model a ako by sa tam zachytili mnohé nefinančné korporácie, ako napríklad energetické podniky. Bolo by to ako? Cez poskytovateľov finančných služieb? Ako by sme tu použili pružný model, keď chceme mať e, zachytené aj stratégie hedgingových fondov? Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že by sme sa mohli mohli e, venovať prvej reakcii na odpovede, na otázky. Hovorilo sa tu o CCP a o menách, teda CCP a o menách. A to je niečo, o čom hovoril už pán Žue, keď povedal, že, že to nie je pohľad e, Cezara. A možno panel by mohol uvažovať o tom, aké rizika sú tu obsiahnuté. Takže nesmieme totiž zabúdať na to, že mnoho derivatívov prekračuje mnohé hranice jednotlivých jurisdikcií a mien. A svopy v zahraničných menách sú napríklad jednou z takýchto možností a aký dopad bude mal návrh na takéto návrhy, napríklad na všetko, čo sa uvádza v dolároch. Nehovorím, že možno všetko zúčtovanie by potom malo byť v USA, to je možno ale dôsledok takéhoto uvažovania, keď ide o tieto meny. Takže je to možno niečo také, ako som v porcelane, ale naozaj my by sme sa chceli dozvedieť, že či musíme mať CCP v každej menovej zóne a či by to nebolo lepšie, alebo ako by bolo lepšie, keď chceme minimalizovať problémy, ktoré by mohli vzniknúť z dôsledku vzájomnej prepojiteľnosti. Takže najprv pán Žue, pretože ja viem, že on je pod časovým tlakom, takže pán Žue najprv, prosím. Pokúsim sa rešpektovať E, vaše časové limity. Pani predsedníčka, ten čas patrí vám a pánovi Langenovi a ja vás chcem len ubezpečiť, že vždy tu budú kompenzačné komory v USA, to tu vždy bude, lebo oni sú veľmi vplyvní. Skutočnou témou je, že čo budeme robiť, keby nebolo doláru. Od okamihu, ako som odpovedal pánovi Dominisimu, od okamihu, keď budete mať kontrakty, ktoré budú vyjadrované v eurách, počnúť s okamihom, keď likvidita bude zabezpečovaná centrálnymi bankami v er-, eurách, aby sa zabránilo e, platobným e, stratám od okamihu, keď budete mať istý počet e, marže a verifikácií to všetko bude musieť prebiehať v centrálnej banke. Od okamihu, keď bude potrebné, aby niekto overoval prudenciálne požiadavky nejakej kompenzačnej komory alebo viacerých kompenzačných komôr, od okamihu, keď tu dôjde k silnejšiemu alebo slabšiemu vplyvu na isté zóny, ja osobne som za to, aby sa vytvorilo to, čo sa volá kompenzačná komora v oblasti alebo v zóne euro, a to z praktických dôvodov a zároveň z dôvodov politických a z dôvodov suverenity. Nakoniec aj USA to urobia a ich vlastný nástroj to je niečo. Pokiaľ ide o dolár, tak oni nie len, že majú nejaké mutualizačné a kompenzačné organizmy, ale takisto my musíme takéto niečo vytvoriť v našej zóne, aby sme boli menej závislí a aby sme mali vlastnú politiku a názory na túto tému, pretože v istom okamihu aj to sa stane politikom. A po druhé, pokiaľ ide o to, čo tu už bolo naznačené a povedané, niektorými poslancami. Ja si myslím a myslím si, že je dôležité, aby tu bo, bola istá väčšia miera flexibility, aby sme sa dostali k spravodlivosti, aby boli pokryté rozličné aktíva, rozličné inštitúcie, takisto ešte sa k tomu vrátim. A aby sme pritom brali do úvahy špecifickosť rozličných trhov. Inak už tu bolo veľmi dobre vysvetlené, že niektoré trhy sú veľmi špecifické a je dôležité, aby táto flexibilita e, bola takisto, aby sa s ňou rátalo aj v kompenzáciách a v registrovaní. No a pokiaľ ide o poznámky pána Langena, ktoré sú veľmi náležité, naozaj si myslím, že treba prehlbiť e, pojem štandardizácie. To povedali aj iní e, vystupujúci, to je e, proces, právny rámec a myslím si, že Cezár študuje veľmi mm, seriózne a dohlbky všetko, čo sa týka výhod e, týchto komôr, koľko, kde, aká má byť interoperabilita. Takže všetko to, čo povedal pán Langen, je veľmi dôležité a môžem byť veľmi úprimný, keď poviem, že Isté riziká sú aj v príliš veľkej fragmentácii, ale aj v príliš veľkej koncentrácii. Keď je veľká miera koncentrácie, treba mať prudenciálne požiadavky proti e, systemickým rizikám, ktoré sú veľmi vysoké. A po druhé, ja som za to, čo tu už odznelo, a osobne som to aj povedal, myslím si, že to treba e, pripojiť aj úverové zariadenia, prudenciálne požiadavky licencie, ktoré budú udeľované týmto kompenzačným komorám. A bez toho, aby som zachádzal do príliš odborných e, detajlov, dve posledné poznámky. Poprvé, zdá sa mi veľmi dôležité rozlišovať medzi tým, čo som zdôraznil, ale možno nie príliš dôrazne, E, finančné orgány a inštitúcie a koneční užívateľia. Pokiaľ ide o konečných užívateľov, tak to sú často podniky a ja veľmi často a veľmi silno počúvam ich pripomienky a Cezár ich berie do úvahy. Myslím si, že o to nás požiadali ako aj o isté výnimky. To je, ak je to oprávne, tak samozrejme, že je dôležité brať ich do úvahy. Nie sme v rovnakej situácii a pán Werner Langen to povedal, sme ešte v menej podobnej situácii, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. My nemôžeme kompenzovať všetko pre všetkých, treba rozlišovať, kto je nositeľom systemického rizika a kto nie. Treba byť realistické aj v tejto oblasti. A posledný bod, suverénna pomoc a suverénne nástroje. Myslím si, že tam sa treba vrátiť ku kompenzačným mechanizmom. Myslím si, že nemôžeme zakazovať všetky CDS, ktoré nazývame to, myslím si, že to je veľmi ťažké a myslím si, že to by malo e, byť takisto predvetom kompenzácie, pretože regulátor musí disponovať potrebnými informáciami, to by bolo transparentné a zároveň by sa aplikovala ochrana údajov. Myslím si, že to sa robí na európskej úrovni. Pán Langen, ďakujem. We'll to to more... Ďakujem že musíme byť stručnejší, ale ja viem, že pán Žuje musí odísť skôr, takže preto. A nemusíme zodpovedať vždy na všetko aj. A nemusia všetci odpovedať na všetko. Viem, že Clive Masters chce hovoriť. A ty? Pán Polsen? Takže budeme sa držať toho istého poradia, tak sa nestratím. Dobre. Takže ďakujem, pani predsednička. V prvom rade k mene mám názor, keďže zastupujem zúčtovacie stredisko, ktoré pracuje v Štokholme a zúčtuje v šiestich rôznych menách, a my nemáme na to peniaze strednej, centrálnej banky a nemáme ani osobitnú autorizáciu pre každú z týchto krajín, ale sme pomerne spokojní s, ma- s riadením rizika, ktoré máme v našich postupoch. Ešte dve veci, ktoré z toho vyplývajú. Poprvé, Peniaze u centrálnej banky sú lepšie, bezpečnejšie, ale nie je to potrebné na to, aby sme mali e, zúčtovacie stredisko, ktoré je bezpečné a dostatočne silné. Pravidlá majú byť všeobecné a zabezpečiť, že sú postupy a prístup vytvorené, ale nemusí to byť nevyhnutne centrálna banka. A po druhé, rovnaké podmienky v Európe. Pre mňa je mimoriadne dôležité, aby Európska únia zaobchádzala so všetkými krajinami rovnako a aby sme mali možnosť e, robiť svoj biznis v ktorejkoľvek krajine. Takže keď sú peniaze ústrednej banky dôležité alebo ak by boli povinné, tak musí byť k ním prístup z viacerých jurisdikcií. Mám sa vyjadriť aj k ostatným otázkam, alebo toto stačí, ak máte, ale nemusíte odpovedať na všetky otázky, ako som povedala, len tie, čo sú pre vás relevantné, pretože inak sa nám nepodarí e, prejsť všetkými otázkami poslancov. Máme ešte najmenej trikrát toľko otázok, ako tu zaznelo. Dobre, takže ešte dve rýchle. A síce, že či majú byť CCP regulované ako banky? Nie CCP sú špeciálne nástroje, majú osobitnú úlohu na trhu a mali by byť regulované ako, ta, ako tento osobitný spôsob. Mnoho, že, môže byť, že mnohé aspekty regulácie budú rovnaké alebo podobné tomu, čo platí na banky, ale sú to osobitné nástroje a preto treba s nimi aj osobitne zaobchádzať. A po druhé, či jeden či jedno zúčtovacie stredisko alebo viac. My sme za hospodárskú súťaž a my by sme boli radi, keby v Európe bolo viacej zúčtovacích stredisk. Ďakujem. Ďakujem, Blajf. Teraz Blajf. Ešte k prvej otázke, ktorá sa týkala fragmentácie ústredných protistrán. A potom tu boli tie otázky suverénov Dôležité je, že obchodné depozitáre a ústredné protistrany nemusia byť vždy jedna tá istá vec. Ústredná protistrana sú principály, ktorí, exist- ktorí fungujú na trhu a sú protistranou iných účastníkov trhu a obchodný depozitár je niečo iné, to je skôr sklad informácií. Takže ja si myslím, že by malo byť možné vyriešiť túto otázku a síce, že ako by sme riešili ten prístup alebo rovnaké informácie v geografiách v jednotlivých zemepisných zónach. To sa dá robiť veľmi jednoducho. Je to v prípade DTSS, napríklad to je obchodný depozitár, e, ktorý urobil oznámenie o promptoch a obchodné informácie sú dostupné mnohým oprávneným regulátorom z rôznych e, e, oblasti. Ja som hovorila s mnohými regulátormi na svete a tí sa hodujú v tom, že zdieľanie obchodných informácií v obchodných depozitároch bez ohľadu na to, kde je ten fyzický server, či tu v Európe alebo v Amerike alebo kde, je niečo, čo naozaj veľmi chcú. A ja si myslím, že by to bolo aj e, reálne zabezpečiť zúčasť a mať takéto obchodné depozitári a bolo by to niečo, čo sa dá urobiť len vtedy a fungovalo by to len vtedy, keby ľudia boli ochotní uvoľniť informácie regulátorom na to, aby sa mohol takýto depozitár vytvoriť. Pokiaľ ide e, o ústredné protistrany, tak je tu dôležitý ekonomický argument a to znamená, že sa má zabrániť fragmentácii prístupu a dôvod preto je ten, že strácate efektívnosť, portfóliové faktory a prispieva to k riziku. Takže vo všeobecnosti Cieľom by malo byť minimalizovať počet e, ústredných protistrán a ja by som odpoču, odporúčala jednu pre jednu kategóriu majetku, pretože tá kategória má svoje charakteristiky rizika a to nie je geografický región, v ktorom e, sa doch, robí transakcia alebo ten subjekt, ktorý robí tú transakciu, nie to určuje e, tie, e, to, to riziko Takže takúto reguláciu protistran navrhujem, kooperáciu a minimalizáciu e, toho, aby sme zabra- a mali by sme zabrániť viacnásobným protistranám v regióne. Potom tu bola ešte jedna otázka, ktorá sa týkala presne mňa, týkala sa tej témy, o ktorej som hovorila a hovorilo sa tam o prúžnom prístupe k stanoveniu percentuálnych cieľov pre systémovo relevantné e, subjekty. Napríklad e, JP Morgan je systémovo relevantný a my si myslím, že by ste mali e, dať ako určité percento úveru tomuto podniku. My si myslíme, že by to bolo dobré a reálne aj preto, že poprvé vyhnite sa tým riziku definovať, čo je štandardizovaný kontrakt alebo oprávnený kontrakt. Účastníci trhu nemusia zvyšovať náročnosť svojho podnikania len, aby splnili požiadavku centrálneho clearingu. Ak sa určí takéto percento, tak dojde k obmedzeniu, dojde k obmedzeniu rizika. Povedzme, ja predstavujem jednu petinu a to E, ja potom rozhodnem, že ktoré produkty sa budú zúčtovávať a tak ďalej. Je tam len určený určitý cieľ, ktorý musím dosiahnuť. Ja myslím, že je to dobre. Teraz tu nemáme reguláciu v súčasnosti, ktorá by konzistentne fungovala na celom svete a ten prístup, ktorý tu prevláda, je prístup ad a kombinujú sa čo aj federálne rezervy USA a iné možnosti. A my sa snažíme potom presvedčiť dílerov, aby robili len to. tak, že boli tu rôzne záväzky, ktoré urobili dílery v posledných rokoch, pretože tu dochádzalo k narastaniu potom ich aktivít, ktoré sa centrálne klirovali a e, pokrok bol veľmi malý a pri neskoro, a keď došla finančná kríza, sa problém nevyriešil, ale táto prax existuje a objavuje sa dnes bez regulácie ja nehovorím, že my nepotrebujeme reguláciu, naopak ja si myslím, že by tu mala byť regulácia, ktorá by určila, ako bude táto prax fungovať, ako sa má každý zúčastňovať na týchto produktoch, čím by sa znižilo riziko. Ja som proti tomu, že aby sme niečo e, definovali ako veľmi štandardizované, veľmi napevno. Ďakujem. Okay, um... Ďakujem veľmi pekne. Chce ešte niekto E, z účastníkov panelu zareagovať ku konkrétnym veciam. Pán Elbek, nech sa páči. Rýchla e, pripomienka, ktorá sa týka týchto ústredných zúčtovacích stredísk a takisto mien a jurisdikcií. Neviem, e, či prejdeme všetkým zvyškom otázok, skôr ako prejdeme k druhej sade otázok, ale otázka riadenia správy a riadenia CCP ochotne počkám, v prípade, že sa k tomu ešte vrátime neskôr. Do either of the end users? Yes. Ešte niekto z koncových užívateľov? Pán Brabant? Rád by som sa vrátil k druhej otázke pani Swinburne, keď sa pýtala na to, ako rozlišujeme v závislosti od objemu užívateľov. Pani Swinburne sa pýtala, či je možné prijať flexibilný model, podľa mňa sú tu dve kľúčové otázky. Jedna e, z nich musí byť smerovaná na koncových užívateľov a tá druhá musí smerovať na regulačný regulátora. Čiže otázka na koncových užívateľov je, že či e, sa derivaty používajú na znižovanie rizika. Ja si myslím, že tá odpoveď, ktorá by zaznela od väčšiny, z nich by bol, áno, používame na takýto účel deriváty. Druhá otázka, ktorá musí byť položená regulátora, je, či existuje skutočný dôkaz systémového rizika ktorý sa dá, ktoré sa dá pripísať e, týmto nefinančným koncovým užívateľom. A z toho, čo som videl už predtým, tak som silne presvedčený, že len ťažko by sme dokázali ukázať, že nefinanční koncoví užívateľia sú e, pôvodcami systémového rizika e, vo vnímaní, ako ho poznáme vo finančnom sektore. Čiže myslím si, že tam by bol dobrý dôvod na výnimku teda bolo by to podmienené odpovedou áno na prvú otázku a nie na druhú, teda že nespôsobujú systémové riziko. Myslím, že to je dobrý spôsob, ako sa odraziť ďalej. Dobre, vrátim sa teraz k poslancom, pretože je možné, že ešte budú ďalšie otázky, ktoré sa týkajú správy a, a, a riadenia. Alebo chceli ste teraz niečo povedať? prvá, prvé veci CCP v rámci eurozóny a takisto aj to riziko, ktoré spomínal Blight. E, dotkli ste sa toho, že komodity, komoditné deriváty sú denominované v amerických dolároch v mnohých prípadoch a tam e, môžu vznikať nejaké problémy, ale myslím si, že nie, nie je dobré nejakým spôsobom to násilu robiť a vytvárať precedenci, ako robia napríklad Japonci, sa snažia všetky komodity, alebo teda všetky deriváty denominované v jene dostať naspäť do Japonska. Nie je to na prospech celkového sektoru ani hospodárstvu ako takému. Takže nesúhlasím s takýmto postupom. Ďakujem pekne. Teraz tí, ktorí čakajú na otázky, pokúsim sa to rozdeliť do dvoch skupín, aby sme to e, nepopletli. Toto je, títo, čo boli menovaní, tak tí sú v prvej skupine. A potom mám Ole Schmidt, Pascal Kambe a Vicky Frod. V druhej skupine, ak je ešte niekto ďalší, Pascal, ty si ako tieňový. Nemali sme ťa takto poznamenaného, mali sme tam Svena. Dobre, dám ťa teda do prvej skupiny. Dobre, pán Kľud. Ďakujem pekne, ďakujem aj e, členom diskusného panelu za informácie. Mám krátke otázky dve. Stále sa tu zdôrazňovalo, že ste za transparentnosť, zároveň ste ale to za, troška relativizovali tým, že ste povedali, že transparentnosť áno, ale nepríliš veľa. Mňa by zaujímalo, e, či nejaký ten prach bolesti, e, či máte nejakú tú hranicu citlivosti zadefinovanú, pokiaľ ide o túto transparentnosť, transparentnosť lebo ináč by sa to dalo vykladať ako retorický prvok a že vlastne tým smerujete k udržaniu súčasného status quo. Je to tak aj v politických diskusiách, že v princípe sa vyžujú takéto retorické postupy, že sa povie, áno, dobre, môže byť, ale ne, nepridajú sa k také nejaké iniciatíve. Takže chcem vedieť, aké sú konkrétnejšie vaše zámery. A ďalšia konkrétna otázka na zástupcu EONu. E, viem pochopiť, že v tých obchodoch, ktoré robíte, existujú rizika, ktoré chcete riadiť. A konkrétna otázka e, z mojej strany takéto deriváty predstavujú sami o sebe výrazné riziko, alebo sú výrazným faktorom rizikovým. Viete si predstaviť, alebo vidíte akékoľvek alternatívy k takémuto riadeniu rizika, o ktorom dnes diskutujeme? Teda, že by si boli využívané produkty alebo nástroje, ktoré by sami o sebe neniesli zo sebou také riziko. To sú moje otázky. Pascal, keby si mohol. Thank you. Euh, dve otázky pre pána Žuje konkrétne. Prvá sa týka interoperability. Do akej miery, ak máme jednu alebo dve kompenzačné komory v Európe, do akej miery by mali byť interoperabilné s inými, ktoré sídlia mimo EÚ, za akých podmienok, aké riziká tam vidíte, aké ťažkosti pri dohľade nad takýmito interoperabilnými komorami. Druhá otázka sa týka CDS. Videli sme, že keď bolo v nedávnej minulosti, napríklad ako príklad aj, že keď bolo potrebné, aby poisťovateľ, ktorý predával CDS, sa chcel E, poistiť voči rizikám a chcel takisto e, preplatiť e, alebo vyplatiť svojich klientov, tak bolo to nemožné, lebo sa vystavoval systemickým rizikám CDS ako produkty poisťovníctva preukázali svoju neefektívnosť. Vieme si predstaviť, že keď nejaká finančná inštitúcia vydáva CDS, že by bola e, podrobená nejakému stres testu, kde by sa preukázal dopad e, chýb e, tejto firmy, tohto podnika alebo krajiny na kapacitu zabezpečiť rizika, ktoré spôsobila. Lebo ak ich nevie pokryť, tak potom tam nie je legitimita na predaj CDS. Takže ako regulátor Tori, čo hovoríte na takýto návrh? Thank you. Annie. Ďakujem, Ani. Ďakujem, pani predsednička. Pán Žuje, keď ste hovorili o potrebe e, registračnej centrálnej komory, tak hovorili ste o fyzickom mene a to tak, aby vlastne tu došlo k znalostiam toho, čo sa deje na e, trhoch s derivátmi a že je to súčasťou európskej suverenity a je dôležité vedieť, čo sa deje na trhoch. Rovnako ste povedali, že sa treba poučiť z gréckej krízy a ja mám otázku, ktorú chcem adresovať aj iným členom panelu. Akú úlohu podľa vás zohrá trh s derivátmi OTC a predovšetkým z CDS pri intenzifikácii gréckej krízy. A, a čo by sa mohlo stať dnes, keby sme už mali centrálny kompenzačný systém? Ďakujem. This... A posledný v rámci tejto skupiny, Udo Bellman. Katrin, ty potom začneš tú druhú skupinu ďakujem pekne. Pani predsednička, kolega Langen tú úvodnú otázku formuloval takým spôsobom, že na panel položil otázku, že zo systémového hľadiska hovoríme o produktoch, o procesoch alebo o právnom rámci a teda povedzte, kde sa domnievate, že ak, akú páku by sme mali využiť v akých oblastiach. Myslím si, že táto otázka ešte nedostala primeranú odpoveď, chcem sa k nej vrátiť a chcel by som začať pri produktoch tu máme zástupcov e, odvetvia konečných užívateľov, ale máme takisto aj zástupcov, e, ktorí sú zodpovední za dohľad. A takisto tu sedí Európsky parlament. Európsky parlament e, je takým prostredníkom smerom k občanom, k zákazníkom a občanom sa len ťažko podarí vysvetliť, že každý produkt, ktorý je na trhu, má istý zmysel. Nastolím otázku, ktorú nastolil už aj komisár v momente, kedy rástli ceny pohonných mód kde sú za tým akcie spoločnosti, ktoré súvisia istým spôsobom so špekuláciami a nesúvisia napríklad s cenou e, ropy. Mohol by som ďalej pokračovať v prípade polnospárských produktov alebo potravín. Je rozdiel, či niekto, kto patrí do nejakého odvetvia, kto vyrába potraviny, e, sa poistí, zaistí proti nejakému riziku, alebo či špekulatívnym spôsobom vstupuje do transakcií a vystavuje tým riziku tých ľudí, ktorí sú odkázaní na potraviny. Takisto napríklad aj pri týchto kreditných produktoch alebo týchto derivátoch. To mi vie vysvetliť, prečo by malo byť spoločensky užitočné, aby v prípade takýchto produktov alebo derivátov by malo e, byť obchodované s takýmito derivátmi bez toho, aby boli tam vlastníci, vlastníci za tým mali nejakých tých aktív. Kde je ten zmysel? chcel by som to teraz smerovať na všetkých, e, akým spôsobom budeme nakladať s produktami, tak aby sme dokázali diferencovať e, to, čo z pohľadu tej sumy účastníkov trhu má istú zmysluplnosť a čo na rozdiel od takýchto zmysluplných produktov nesie so sebou tak veľa deštruktívnej síly, že to vôbec nepotrebujeme. Ďakujem. Right, uh, thank you very much. I, I will... Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme slovo najprv pánovi Žuemu, aby mohol hovoriť skôr, než bude musieť odísť a potom z ostatných. Nech sa páči, pán Žule. Ďakujem, ja sa pokúsim stručne zodpovedať. A najmä o otázke pána Kľu. Myslím si, že profesionáli, ktorí sú tu prítomní, Myslím si, že tá transparentnosť, je, pokiaľ ide o regulačné orgány, musí byť maximálna, čo najväčšia. Pravdou však je, že v niektorých prípadoch, a to povedal pán Polson, sa stojíme pred rozhodnutím, že transparentnosť alebo likvidita, pretože sú tu e, také záležitosti takého rozsahu, že by bolo ťažko E, vlastne riešiť jednu bez toho, aby to nemalo vplyv, systemický vplyv na trh. A e, Samozrejme, že to potom môže spôsobiť problémy s likviditou pre niektorých operatérov, priemyselníkov a tak ďalej. Čiže treba mm, sa nad tým zamyslieť. Napríklad e, v tejto oblasti berúc do aj všetko, čo povedali odborníci, pre regulátora transparentnosť je najdôležitejšia. Aby som odpovedal Paskalovi Konfernovi, sú tu dva prvky, pokiaľ ide o operabilitu a, a tak povediac, dá sa povedať, že tu ide o zvýšenie rizika, pretože sa prepájajú kompenzačné a registračné komory, ktoré už sami o sebe predstavujú významné riziko. No a navyše, čím máte viac interoperability, čím viac vzájomného prepojenia, tým viac navyšujete rizika bez toho, aby ste mali garancie, že ten prístup bude spravodlivo zaru- zaručený. To je zdôraznené aj v správe pána Langena, ja som to spomenul v úvode k môjmu vystúpeniu a to je skutočný problém. Potom sú tu dôležité technické problémy, riadenia, kontroly, správy, rizik. Pokiaľ ide o stres testy, ja osobne som za to, už som sa o tom spom- vyjadril, pán Langen to má tiež vo svojej správe. Je to jedna, jedno z opatrení, ktoré môžu pomôcť identifikovať krízu, pretože sa dá, dajú identifikovať prvky, ktoré predchádzajú kríze a takisto sa dá tým otestovať kapacita ľudí znášať rozličné e, zlé obdobia na trhu. Pokiaľ ide o Grécko, prečo som a my prečo sme za kompenzácie a za kompenzačné mechanizmy, E, v oblasti registrácie, tak to preto, aby som mohol odpovedať na vašu otázku. Dnes tu máte vyšetrovania, ktoré prebiehajú, sú tu regulátory, každý vie, že ktoré prvky sa ho týkajú a jeho agentúry, ale neexistuje globálna vízia, najmä pokiaľ ide o grécky problém, tak to je jedna z ťažkostí, ktoré som zdôraznil. Podľa mňa, a, a vieme, že teraz prebieha niekoľko vyšetrovaní, že to, pokiaľ ide o množstvo e, v hre, tak, e, peňazí v hre, tak to je značné, ale jasné, že z dôvodov, ktoré už boli naznačené, keď si máme rozhodnúť, či chceme alebo nechceme trhy, tak sú tu isté tendencie k špekulácie. Mm, je to dosť prirodzené, či už e, to ľutujeme alebo nie, ale amplifikácia objemu, ktorý, o ktorý išlo, zohráva úlohu v amplifikácii krízy. A tento úsudok nakoniec mm, môžeme skonštatovať, ale ja nie som teraz povolaný e, toto hodnotiť. Myslím si, dámy poslankyne, páni poslanci, že ťažkosťou bude rozliešiť, čo je užitočné pre operatérov na trhu a to, čo sú produkty, ktoré sú zaujímavé pre finančné ustanovizne, ale ktoré neodpovedajú e, vždy na potreby pokrývať rizika. Z tohto hľadiska je pravdou, že je to naliehavá situácia riešiť e, situáciu medzi niektorými kultúrami, medzi niektorými e, inštitúciami a finančnými inštitúciami, ako aj medzi nefinančnými inštitúciami. A preto a tu súhlasím s tým, čo povedali rozliční e, zástupcovia odborného sektora, a všetko nie je štandardizovateľné, ale aj tak myslím si, že by sme mali byť čo najambicioznejší e, v otázke štandardizácie. E, to je všetko. Ďakujem. Um, Ďakujem. Bolo tu niekoľko otázok, ktoré sa týkali interoperability. To je veľká téma, takže keď sa pozeráme na túto tému, tak možno by ste mohli hovoriť aj o rizikových aspektoch spravovania. Zdá sa, že aj to je relevantné. Takže, pán Polsen, chcete sa vyjadriť? Áno. Ďakujem. K interoperabilite Podporujeme hospodárskú súťaž v tomto priestore a interoperabilita je dôležitý spôsob, ako dostať hospodárskú súťaž medzi zúčtovacie strediska a trh by prišiel s dobrými riešeniami. Avšak uvedomujeme si, že existujú aj rizikové otázky, ktoré treba starostlivo prepracovať, rozpracovať. CCP by mali znižovať rizika a nemali by zvyšovať riziko. Takže podporujeme to, ale myslíme si, že to treba starostlivo zvážiť, že ako sa to bude robiť. Chcete sa vyjadriť ešte niektoré z iných otázok, ktorá tu zaznela? Nemusíte, ale môžete. Je to na vás. E, CCP. Áno. Takže pokiaľ ide o túto otázku, my nepracujeme v clearingu CDS my sme jediní možno, ktorí to nerobia. Mnohé clearingové domy to robia, ale momentálne to nerobíme. Ale všeobecne chcem povedať, že si nemyslím, že by mali byť osobitné regulácie na konkrétne produkty. Regulácia, ktorú teraz vytvoríme, má byť dostatočne všeobecná na to, aby pokryla všetky produkty. Ďakujem. Blythe, ty? K CDS myslím si, že jedna z vecí, s ktorou každý súhlasí, je, že v oblasti transparentnosti e, trváme na 100% povinnej transparentnosti na v čo najreálnejšom čase, ako je možné. A ak by sme toto mali, tak potom by tie otázky, že či dochádza k manipulácii alebo škodlivej činnosti, alebo k, k činnosti proti záujmom štátov a podobne, tak veci, veci by boli oveľa jednoduchšie pre regulátorov na vyšetrovanie a e, dali by sa zakázať, e, alebo zabranil by sa zákazu výrobkov, produktov, ktoré sú prínosné Veľmi ťažko je na toto odpovedať momentálne, keď nemáme takúto transparentnosť a preto keď hovoríme o tom, že koľko transparentnosti je priveľa, tak nemôže, regulátory nikdy nemôžu mať dosť jasno. A pokiaľ ide o transparentnosť, o cenovú transparentnosť po obchode, tak aj to treba veľmi starostlivo posúdiť, aby sme si uvedomili, aké budú dôsledky pre účastníkov na trhu, keď sa ich obchod dostane veľmi rýchlo na vorojnosť, trh bude proti ním. A odpoveď na to je proste jednoducho taká, že pre rôzne produkty a rôzne, rôzne e, výrobky a tak ďalej sú rôzne A to všetko súvisí skutočne s mnohými aspektami, pretože niekedy sú informácie na trhu veľmi skoro a škodia, takže považujem túto oblasť za veľmi zložitú a treba opatrne rozhodnúť. Posledná vec k otázke správy, spravovania a interoperability. Povedala som, že interoperabilita je všeobecne žiaduca, ale môže byť riskantná, ak e, budete mať rôzne produkty, rôzne fóra, ktoré spolu nesúvisia a môžete sa dostať na, te, na tú najnižšiu úroveň, pretože budete sa snažiť zosúľadiť veci, Eh, jedného produktu s druhým a pre nás je to problém, takže treba ísť touto cestou vtedy, keď ste presvedčení, že regulačný rámec okolo rizikových štandardov pre každý CCP je primeraný a momentálne je ešte priskoro na to. Ale je možné, že v priebehu času to bude možné. Určite to nie je ale vec, ktorá sa dá vyriešiť dnes. A ešte k riadeniu e, alebo správaniu rizika. Často sa zabúda na to, že riziko neúspechu, zlyhania ústrednej protistrany sa musí riešiť samostatne. Sú určité ústredné protistrany, kde sa hovorí, že v prípade, že táto strana zlyha, tak členovia clearingu zúčtovania by mali neobmedzenú povinnosť neobmedzenú povinnosť e, kapitálového pokrytia finančných záväzkov e, tejto protistrany a to znamená, že sme dosiahli nič. Sme presne tam, kde sme boli na začiatku, ale teraz by to bolo veľmi centralizované e, riziko v jadre našich činností. Jeden z dôvodov, prečo treba tak opatrne riešiť governance, pretože tí, ktorí, keď od niekoho žiadame prebrať riziko, má sa k tomu aj vyjadriť, či sú to makléri, koneční používateľia a podobne. Proste všetci títo musia zohrávať svoju úlohu v centrálnej protistrane, aby zabránili presne tomuto scenáru, ktorý by nepomohol nikomu. Thank you. Uh, Mr. Elbeck, did you wish to add any... Ešte, Elbeck, chcete niečo povedať? Blaise to veľmi dobre povedala, čo sa týka governance. Pokiaľ ide o interoperabilitu, jediná vec, čo chcem povedať, je, že cieľom tu by malo byť dosiahnuť silné, dobre regulované Konkurencia je dobrá, keď je to čestná konkurencia. A interoperabilita v tejto etape je naozaj o infraštruktúre, aby CCP mohli E, sa, prijať stranu a medzi sebou súťažiť. A nevidím momentálne nič viac v tomto. Ja myslím, že tu netreba ísť ďalej. Ja myslím, že momentálne je dôležitá infraštruktúra. Tej sa treba venovať. Okay, um, all, like to... Áno, najskôr by som sa rád vyjadril k transparentnosti a ako ďaleko by mala siahať. Transparentnosť z nášho pohľadu, my by sme radi videli e, rovnako transparentnosť, a pokiaľ ide o mimoburzové deriváty, ako je to aj v prípade burz, aby e, to verejnosť mohla vnímať v skutočnom čase, aké transakcie ďalej teda prebiehajú, aké je množstvo, aká je cena, aký typ produktu to je. Ak si, ale teda ne, možno by nemuseli byť ukázané tie zmluvné strany. Každopádne mali by byť poskytnuté plné informácie pre regulátorov. O tomto sme e, diskutovali aj s generálnym riaditeľstvom pre energetiku veľmi podrobne a teraz práve diskutujeme o, namieru šitom, o, mier, no, o režime, ktorý by bol namierušitý pre podnikateľské subjekty na trhu so zemným plynom a takýmto spôsobom by sme mohli e, pozdvihnúť dôveru v trh. Pokiaľ ide o tie registre, tam sa domnievame, že by sme mali mať centralizované registre v závislosti od tried týchto aktív alebo majetku. Mnoho národných regulátorov e, žiada rôzne typy výkazov v rozličných formátoch a je pomerne ťažké pre európsku spoločnosť e, splniť všetky tieto požiadavky. Bolo by to oveľa jednoduchšie, keby fungoval e, nejaký centrálny register. A nakoniec by som na to podal na otázku vo vzťahu k EONu, či vidíme nejaké alternatívy, e, pokiaľ ide o hedžovanie rizika, bez toho, aby sme išli cestou derivátnych produktov, derivátov. My by sme chceli likvidný, transparentný a konkurencieschopný trh, a teda trhy, a myslím, že to je cieľ, e, ktorý sleduje aj e, komisia a parlament vo svojich politikách. Deriváty sú súčasťou takéhoto cieľa prípade, že by sme mali mať iné typy produktov, tak by e, nikdy sme nemali štandardizované produkty, nikdy by sme nedosiahli likviditu na trhu a bolo by oveľa ťažšie pre nových, nové subjekty vstupovať na trh. Napríklad elektrárne, ktoré by chceli predávať e, vyrobenú elektriku, elektrinu. Takže deriváty sú dôležité z pohľadu zahaďovania a pozície výrobcov, ako aj ostatných e, aktérov na trhu a že takisto prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Ešte niekto e, z panelu? Pán Rayburn, chceli ste niečo povedať? Nie? Pán Polsen, ešte ste chceli niečo? Ďakujem pekne. V krátkosti k otázke správy a riadenia, niektorí z kolegov to už spomenuli, podľa mňa je veľmi dôležité, aby tieto vzájomné zľudné strany boli eh, nezávislé subjekty, eh, ktoré budú eh, prijímať dobré rozhodnutia. CCP bude tým orgánom, ktorý bude fungovať v časoch krízy, ktorý príjme správne opatrenia, ktoré sa a tak týkajú či už nejakých rozhodnutí, pokiaľ ide o extra marže v časoch teda turbulencií. To si bude vyžadovať silné a nezávislé ústredné zmluvné strany Myslím si, že e, koneční užívateľe by mali byť súčasťou výborov pre riadenie rizik a vlastne e, tie zmluvné strany, alebo to ústredné zmluvné strany, oni budú disponovať tými prostriedkami aj koncových užívateľov, čiže mala byť zabezpečená vzájomná interakcia a diskusia, ale v konečnom dôsledku by sme sa mali snažiť o nezávislosť CCP, ústredných zmluvných strán. Blind, ty kývaš hlavou, takže e, toto, s tým sa stotožňuješ. E, áno, myslím si, že by to mali byť nezávislé fóra, kde by malo byť zaručené zastúpenie aj tých užívateľov, ktorí sú zodpovední za poskytovanie kapitálu a že by tam mali byť takisto aj nejakí ďalší aktéry, ktorí budú úplne nezávislí. Áno. Uvažujem nahlas, e, či by som mohla zaloviť vo vodách brokerov a dílerov, aby sme vniesli troška viac dobrodružstva do oblasti, kedy no teda slopov na úverové zlyhanie. Keď sa pozrieme spätne, tak sú isté číselné údaje, ktoré sa týkajú tohto nástroja, je Default Swaps, swapy na úverové zlyhanie. Je to, povedzme, zanedbateľné v porovnaní s greckým dlhom. Vedeli by ste sa vedieť tomu, či e, to množstvo alebo objem swapov na úverové zlyhanie bolo podstatné, alebo či je to len veľmi dobre e, publikovaná a zverejnená vec, ktorá nezohrala takú úlohu. Nemám čo doplniť k tomu, čo som už povedala v tej, v tej prezentácii a v tých následných e, pripomienok je ťažké vedieť bez plných informácií, e, ktoré by mali byť v dispozícii regulátorom, ako by mal vystierať ten skutočný obraz. Toľko moje dve pripomienky, ospravedlňujem sa za to, že nie som, cez nerozviedla viacej. Zjavne budeme sa musieť obrátiť na Eurostat. Môžem e, skúsiť Deutsche Bank, či bude troška detaľnejšia. To, čo Blind spomenula vo svojom povedať, svedectve, že e, CDS nástroje nevedú k deficitom, e, to je podstatné. To je nástroj, ktorý bol používaný na trhoch za účelom riadenia rizika. AIG poisťovňa e, z toho spravila vlastne také modelové dieťa krízy, ale myslím si, že e, grécké problémy sa nedajú siahnuť len na trh s týmito svopami na úverové zlyhanie. Čiže dá tam znamienko rovná sa, to by bolo nesprávne a to by bolo príliš kritické voči CDS. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za to, že som vás e, takto e, vystavila takémuto problematickej, takéto problematickej téme, ale na to som tu. A teraz e, prejdeme k poslednej časti otázok. Sven Katrin, jeden z prihlásených sa zatiaľ nevrátil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj tým, ktorí vystúpili v rámci panela. Keby som sa mohla dotknúť otázky credit default swaps alebo swapov na úverovej zlyhaní, a hovorilo sa o tých, ktoré sú používané na zabezpečenie. Pán Kampfer, Udo a hovorili o týchto a potom hovorili o tých, ktoré sú využívané na špekulatívne účely. Tie, ktoré sú využívané na e, poistenie alebo zaistenie, tak to tie sú v poriadku. A tie, ktoré sú špekulatívne, tak tie sú zle. A je zaujímavé, že nikto sa nepúšťa do tej debaty o Grécku v súvislosti medzi týmito zlými a dobrými CDS. Vy ste boli e, e, urči, teda označená ako žena, ktorá vypracovala tieto e, na hromadného ničenia finančného charakteru. viacerí teda zdroje uvádzajú zaujímavé veci o vás, čiže už s týmito znalosťami, ktoré máte teraz, čo by ste spravili spätne ináč? Vicky Frod, ako ďalšia. Na úvod by som chcela poďakovať spravodajcovi za to, že to spolu so sekretáriatom zorganizovali. Je to veľmi užitočná výmena. Ďakujem takisto aj prezentátorom. Moja otázka sa týka nákladov, ktoré znášajú konečné užívateľia, pretože e, hovoria o tom, napríklad keď sa stretávajú so mnou, e, že tie náklady na hedging rastú výrazným spôsobom. E, ja celkom neviem, odkiaľ pochádzajú tie čísla, pretože to buď súvisí s nákladom na kapitál od bank, alebo z tých predpokladov na zábezpeku, ktorú musia využiť nikto sa nevyjadril k tomu, že aký kolaterál alebo zabezpeka je pravdepodobná v takýchto situáciách. Čiže ja sa chcem spýtať tých, ktorí sú tu, či spravili nejakú citlivostnú analýzu, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, respektíve požiadavky na zabezpeku, aké by boli dopady na teda výšku kolaterálu. Myslíte si, že tie rizika by mali byť vážené nulou, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky? E, možno nula je príliš nízko, nízko nízke nastavenie ako správne sa postaviť tým kapitálovým požiadavkám, tak aby ľudia obchodovali e, cez CCP. A Blight e, v rámci svojej prezentácie ste hovorili o tom, vaše prezentácie hovorili o tom, že to kapitálové zaobchádzanie malo byť rovnaké v prípade, že to CCP má plniť e, úlohu zmierňovania rizika, tak ako sa to robí v prípade bilaterálnych nastavení. Ďakujem pekne, nebola si posledná, pretože Sven sa na poslednú chvíľu ohlásil. Ospravedlňujem sa, Vik. V princípe mám dve otázky. Viacerí argumentovali, že by tu mala byť prijatá istá výnimka pre koncových užívateľov. Po tom, čo sme boli svedkami tej krízy finančnej boli istí koncoví užívateľi alebo tzv. koncoví užívateľia, ktorých sa, ktorí boli vlastne kriminálnici, kriminálni obchodníci, keď sa napríklad pozriete na Enron. Otázka teda je, či by mal byť stanovený nejaký prach a ako by takýto prach mohol byť nastavený, tak aby sme dokázali rozlišiť e, skutočných koncových užívateľov a koncových užívateľov, ktorí vlastne alebo teda investi- ktorí sú investičnými e, bankami, e, ktoré to zneužívajú. Možno nie jasne to hovorím, ale napríklad aj Siemens často bol v Nemecku popisovaný ako investičná banka s istou, istou časťou aj podnikania v elektronike a v elektronickom priemysle. Došlo k istej zmene za posledné roky, ale predtým bol takto označovaný Siemens. Moja druhá otázka je viac teoretická keď ste viacerí z vás vystúpili, tak som počul, respektíve bol tam taký citeľný predpoklad, že vyššia likvidita by bola prospešná na trhu, tak aby e, bola dosiahnutá efektívnosť alokovania. Zaznelo teda aspoň viacero pripomienok, ktoré kritizovali e, niektoré nariadenia alebo regulácie, ktoré by potenciálne obmedzili likviditu. Z môjho pohľadu tá otázka je, e, domnievate sa, že je to pádny argument, že vyššia likvidita vedie k vyššej efektívnosti trhu? z môjho pohľadu potom, e, čo som si prečítal viacero prác, ktoré sa týka informačnej asymetrie a napríklad výsledky, ktoré boli publikované v rámci revízie Turnera, dalo by sa spochybniť dobrými argumentami, či vysoká likvidita nevyhnutne koreluje s efektívnosťou trhu. Podľa vašej skúsenosti, e, chcel by som vedieť z vašej skúsenosti, ako sa na to pozeráte. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mnoho z tohto bolo adresované na Blajs, tak by som sa najprv obratila na teba. Ešte je tu nejaká otázka? Spravodajca má ešte jednu otázku, dobre? Mám otázku k vývoju za posledných 10 rokov pri derivátoch. Deriváty sa znásobili E, brutohodnoty nemôžeme vidieť ako trhové riziko, ale tak sa znásobili so s tým dôvodnením, že pružnosť a likvidita trhu si to vyžaduje. A ja by som chcel počuť hodnotenie odborníkov, znalcov, čo si o tom myslia, čo si myslia o regulovaní, ktorý by regulácii, ktorá by potlačila trh na predchádzajúcu normálnu úroveň, povedzme v roku 2000, pretože odtedy došlo k trojnásobku brutohodnoty svetového sociálneho produktu na 12 násobok. Takže dojde, keby sme to znížili, bolo by to zodpovedné alebo nezodpovedné? Dobre. A nemáme už veľa času, takže hodiny hore meškajú 5 minút, takže Blajs najprv ty. Začala by som s finančné zbranie masového ničenia. To bola výraz, ktorý sformuloval prvýkrát známy investor, ktorý je významným používateľom derivátov. Je to Warren Buffer, ktorý kojnoval tento výraz a ten kontext, ktorom to používal a snažila som sa pochopiť, čo ty myslel, keďže je naozaj veľmi múdry a veľmi premyslene používa produkty, tak súhlasím s jeho názorom, musím povedať. V tom zmysle, že deriváty môžu byť veľmi rizikové a potenciálne nebezpečné nástroje v rukách nesprávnych používateľov alebo ak sa používajú nesprávne. A tu presne o to ide o to ide. Chcel to povedať, že kladivo môžete používať nebezpečne alebo veľmi užitočne. A takisto aj finančné nástroje. A ukazuje sa, že keď si pozriete príčiny strát poslednej finančnej kríze, tak je to práve to staromodné požičiavanie práve pri nehnuteľnostiach, ktoré predstavovalo väč- väčšinu týchto strát a nie derivaty. Ale je to legitimná otázka. Áno, sú naozaj poučenia, ktoré musíme uh, analyzovať a e, poučiť sa z nich počas te, toho, čo urobili počas tejto finančnej krízy. A je to veľmi dôležité. A ja naozaj si myslím, že som sa z týchto skúseností poučila. A sú niektoré veci, ktoré by som bola rada videla v inej podobe. Možno nie, ja by som to robila inak, pretože moja úloha v, te, v tomto konkrétnom priestore je časovo ohraničená a ja nechcem povedať, koľko mám rokov, ale chcem povedať jednoducho, je to vekovo časovo ohraničené. Takže myslím si, že sú to 3-4 veci, ktoré by som videla in, rada inak. Poprvé, konkrétne o AIG, e AIG sa stalo veľmi veľkým účastníkom na trhu. Bol neregulovaný účastník a predstavoval systémové dôsledky, pokiaľ išlo na, o činnosti, hlavne pri predaji úverovej ochrany. A obchod bol na takej veľkej úrovni, že tu mala vzniknúť otázka pri, kontrole, pri kontrolách rizikového riadenia a podobne, na ktoré neprišli správne odpovede. Nikdy by sme nemali byť kľudní, keď sa si ma môže stať takouto systémovou uh, E, systémovým subjektom, neregulovaným subjektom a funguje na ňom nezistenie roky rokuce. To je poprvé. Jeden z dôvodov, prečo sa tie veci nezistili, bolo, že chýbali povinnosti pravidelného povinného hlásenia o derivátových činnostiach. Nie pre, v určitých kategóriách, ale vo všetkých. Keby tu bola povinnosť takéhoto hlásenia, tak by určite sa poruchy zistili skôr. Možno. To je poučenie číslo 2. Povinné regulačné hlásenia, aby ľudia vedeli, kde sú rizika, kde je koncentrácia a kde je neregulovaný priestor, kde by mohlo dojsť k neželanému riziku. A nakoniec, okrem toho, tu bol veľký stupeň prepojenia nielen medzi AIG, ale aj s mnohými protistranami, s ktorými obchodoval a medzi protistranami. A to znamenalo, že keď vypukla kríza a likvidita a dôvera vyschli, tak došlo k tomu, že bolo treba konať a e, ťahať peniaze od daňových poplatníkov, pretože tu bola veľká obava z dôsledkov. Nevidelo sa, aké budú dôsledky, ak sa nebude konať a to je úplne nepriateľné a preto sme tu dnes všetci, aby sa takéto niečo už nikdy nezopakovalo. To je to konečné poučenie, to znamená, že nikdy nemôžeme dovoliť takéto prepojenie a by bolo také prenikavé a také hroziace ako v tomto prípade a my hovoríme o tom, ako sa to dá zmierniť. Dá sa to robiť tak, že sa zvýši stupeň používania ústredného zúčtovania, centrálneho zúčtovania na derivátových trhoch, práve aby sa táto, toto prepojenie ohraničilo. A myslím si, že keby sme toto všetko mali vola kedy na mieste, tak aj keby sa nestalo, ja si naozaj úprimne želám, aby to tak bolo bývalo. Potom je tu ďalšia otázka, a to bola technická otázka, že čo mám na mysli, keď, na mysli, keď hovorím o bilaterálnej kolaterizácii alebo zabezpečení. Ak som povedala clearing, tak to mne hovorila dobre. Bilaterálna kolaterizácia je veľmi rozšírená prax, ktorá sa už realizuje na derivátových trhoch, kde protistrany sa jednoducho dozabezpečujú. A to môže mať formu hotovosti a likvidných cených papierov a je to presne to do zabezpečovanie, ktoré sa robí napríklad na burze alebo z ústrednou protistranou. Niekedy to má formu komplexnejších dojednaní, napríklad banka, ktorá obchoduje s energetikou, s veľkou energetickou firmou, že by sa rozhodla, že bude mať ako kolaterál, ako zabezpeku inventár komodít, napríklad zariadenie elektrárne a podobne a to je jeden z tých nástrojov, ktoré majú banky používať, keď používajú úverovú likviditu do hospodárstva, majú ekonomike pomôcť rásť. A ja dúfam, že tieto kapitálové pravidla budú zohľadňovať e, rôzne rizika, stupne rizik. Nikdy by nebolo dobré, aby ústredná protistrana zobrala letisko ako postavenie na bur- protihodnotu na, na e, burze. Pre- prečo? Pretože lietadlo sa nedá ne, e, lietadlo sa nedá zlikvidniť za 5 minút v, e, pohodlným spôsobom. Takže to som mala na mysli, keď som o tomto hovorila. Ešte k otázke ľudí, ktorí sa tvária ako koneční používateľia, ale sú to tí zlí chlapci, nesprávni hráči. Myslím, že takto povedal tu navážený pán poslanec to znamená, že ak vytvoríme výnimku pre konečných používateľov, neskončíme s tým, že budeme mať skryté hedgingové fondy a podobne. Pretože by tu boli potom ľudia, čo majú veľký objem podnikania a odpoveď je, že preto potrebujete to povinné hlásenie regulátorom o všetkých aktivitách bez výnimky, a treba dať regulátorom právomoc zasiahnuť a vstúpiť a žiadať konečného užívateľa o zdôvodnení svojej činnosti a keď nie sú spokojní, tak môžu stiahnuť tú výnimku. Tak si myslím, že takto zaznelo jedno z odporúčaní, ktoré ja podporujem. A nakoniec k likvidite a prečo na tom záleží a či to vedie k efektívnosti. Ja som čítala mnohé tie isté štúdie ako vy a sú okolnosti, kde tieto dve veci nekračajú ruka v ruke, ale vo všeobecnosti kračajú ruka v ruke. Napriek tomu však je to veľmi dobrý bod, dobrá otázka. Nie každý likvidný trh je efektívny, ale likvidný eh, trh znamená, že môžete na ňom robiť transakcie. Možno nesúhlasíte s cenou, ale je tam cena, ktorá je realizovateľná a mať ju k dispozícii ako kupujúci alebo predávajúci. A táto likvidita práve chýbala a viedla k eskalácii počas finančnej krízy a viedla k tomu, že fungovanie globálneho finančného systému bolo dysfunkčné a regulátory museli konať, takže na likvidite záleží, pretože zachováva schopnosť ľudí riadiť svoje riziko s tým, z pohľadu toho, ako preberajú riziko, buď počas svojho normálneho podnikania, alebo by ho preberali v dôsledku toho, že niekto je neúspešný. Napríklad zoberte si Lehman Brothers a ich zlyhanie. K čomu to viedlo? Viedlo to k tomu, že ľudia preberali trhové riziko, ktoré predtým hedžovali so svojou protistranou Lehmanom a pred, teraz to bolo nehedžované a tie najväčšie rizika vznikli nie z toho, čo im Lehman dlžil a nezaplatil, ale ich neschopnosť dostať sa z tejto situácie, z tejto pozície. To sú moje odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že si to pomerne komplexne prebrala. Neviem, že či by sa chcel niekto vyjadriť k zníženiu objemu a frekvencie derivatových kontraktov? Well, I mean, maybe your colleague from Deutsche Bank can take that one. Možno kolega z Deutsche Bank by sa mohol tomuto venovať. Áno, rád sa toho zhostím. Pokiaľ ide o tie trhy, tak e, by som povedal, že efektívny trh je ten, kde existuje správna rovnováha medzi dopytom a ponukou, medzi kupujúcimi a nákupcami. Nechceme vylúčovať nejakým spôsobom účastníkov tohto trhu. Musíme zaručiť, že všetci účastníci e, sú predmetom vhodnej a dobrej regulácie a že samotné regulátory vedia, čo sa deje Myslím si, že ale nebezpečné pokúšať sa o výlučenie účastníkov, ktorí e, nie sú e, schopní sa zúčastňovať. Pokiaľ ide o počet e, zmluv alebo kontraktov v rámci trhu s CDS nástrojmi, dochádzalo k snahám znižovania toho, no, to, to rizika, alebo teda notional je to užitočný spôsob, ale zrejme nie najlepší spôsob, ako eh, hodnotiť riziko na trhu. Krátkodobé ako aj dlhodobé eh, kontrakty s takýmto typom eh, zábezpeky predstavujú tiež isté riziko, ale každopádne na CDO trhoch úspešne ničili takéto typy zmluv a zavádzali aj iné typy tried aktív, hlavne tú, e, ktorú ja zastupujem a tam sa zmierňuje používanie takéhoto nevhodného nástroja. Máme teda to instrumentárium, musíme byť agresívnejší v tom našom e, postupe, čiže keď hovoríme o tom e, vnímanom alebo teda potenciálnom riziku, tak to nie je úplne najlepší pohľad a tam by sme mali troška zmeniť aj naše náhľady. Pán Rayburn, k dvom veciam by som sa rád vrátil Najskôr k tým nákladom, e, ktoré plynú pre koncových užívateľov. E, je to bez pochyby tak, že budú tu náklady, e, ktoré budú vyplývať v prípade kolateralizácie hotovostnej, ale takisto tu budú aj náklady, ktoré sa budú týkať vyrokovania nových úverov, a to aj v rámci teda tej neistej budúcnosti a my sme e, proti e, povinnému, centrálnemu zúčtovaniu. Ale to, čo je tým skutočným problémom z nášho pohľadu je Bazilej a navrhuje sa e, výrazné navýšenie kapitálových požiadaviek pre necentrálne zúčtovávané bilaterálne mimoburzové transakcie. Ja si myslím, že toto by bola obrovská chyba, keby EÚ a senátori americkí e, boli presvedčení, že je vhodné e, dať výnimky koncovým užívateľom a keby potom pustili, tak povediať, bazilejskú iniciatívu e, vo forme, ako je navrhovaná, tie, to zvýšenie nákladov by bolo tak podstatné, a to je dobre zadokumentované, že mnohí koncoví užívateľia by sa stránili hedgingu, pretože tie náklady by boli nepomerné. Čiže je to obrovská výzva a my sme CRD už poskytli isté, isté predlohu, isté, isté vyjadrenia, takisto aj v súvislosti s Bazileom a tam sme ich upozornili na tom, že by e, tam nemali byť žiadne výnimky. Je evidentné, že kapitálové náklady sa zvýšia a to my berieme ako daň za to čistenie finančného systému, ale musí to byť mierny a dobre odhadnutý náraz nákladov. Ste spokojní s touto odpovedou, alebo chcete e, doplniť? E, spomínal sa Enron a myslím si, že to sa nedá e, vyliečiť derivátnym obruzovými, alebo teda nariadením pre takéto deriváty. Keď sa hovorí o kriminálnom konaní alebo trestnom konaní, tak tam sú iné pravidla, ktoré by mali byť aplikované. Toto nevyrieši povinné zúčtovanie. Pán Polson, aj vy ste chceli sa vyjadriť? Áno, ďakujem krátkosti niekoľko otázok, e, ktorých sme sa už dotkli, čo práve zaznelo ohľadom špekulácie versus hedgingové záležitosti, ako oddeliť tých dobrých od zlých. Ako som už povedal vo svojom úvodnom vystúpení, myslím si, že je veľmi ťažké monitorovať to v praktickom v živote, z praktického pohľadu. Ja si myslím, že spôsob, ako e, rozhodnúť o tom, čo potenciálne by bolo nebezpečné z pohľadu systémového, je na základe veľkosti tá veľkosť je zdrojom nebezpečia a to sa dá nejakým spôsobom kvantifikovať. K druhej téme, pokiaľ ide o nulové váženie CCP, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, CCP sú veľmi špecifické nástroje, ktoré sú určené a vytvorené na to, aby riadili riziko a preto sú tak dôležité v časoch, kedy sa my snažíme zvýšiť povedomie o rizikovom riadení, riadeniu rizik. E, myslím si, že e, nulové váženie je dobrý spôsob, ako stimulovať účastníkov k tomu, aby smerovali viacero svojich transakcií cez zúčtovacie strediska. A ešte nakoniec e, to, čo sa týka nákladov na zábezpeku pri takýchto transakciách cez zúčtovacie strediska. Áno, viaže to peniaze, a ten režim, ktorým fungujú zúčtovacie strediska, tak tie si vyžadujú o to, aby každý účastník dával takúto zábezpeku. Ja by som však argumentoval, že v prípade, že ináč budete pristúpať k takémuto riziku bez toho, aby ste zložili zábezpeku, tak aby ste ochránili svoju pozíciu, ešte stále tam bude, budú náklady e, na riziko. Nie je to nulové, nulové náklady na riziko len kvôli tomu, že je transparentné to riziko, alebo že sa to vyrieši tým, že do istej sumy dáte finančnú zábezpeku ja by som povedal, že to, čo robí e, ten zúčtovacie stredisko v tomto prípade je, že transparentňuje to riziko a e, zaručuje, že bude riešené disciplinárnym spôsobom. Čiže z tej tmavej miestnosti vezme tmavú mačku alebo teda tú čiernu mačku a dajú do osvetlené miestnosti. Ďakujem pekne. Pán Žuje, chceli ste sa vyjadriť? Iba veľmi stručne. Je pravdou, že je veľmi ťažké rozlišovať dobrých od zlých, dobré produkty od zlých produktoch. E, CDS vidíme, že vytvorili grécky deficit, ale určite aj iné veci e, participovali na vytváranie gréckého deficitu. A pokiaľ ide o tie ostatné záležitosti, o špekulácie, tak to je úloha regulátorov. A my v súčasnosti, mm, a to som veľmi rád, že uznávame, že je dôležité, aby regulátori pracovali, aby kontrolovali operátorov, že treba povinné správy, aby robili kompenzácie, aby bola povinnosť registrácie a aby takisto existovali isté pravidlá pre operátorov, tak ako existujú aj náklady, pretože veľké investičné banky tieto náklady znášajú a preto treba navyše, aby tieto trhové operácie, ja to som aj povedal spravodajcovi, boli platené správne a aby nejakú časť týchto nákladov znášali aj finanční operátori, či sú to už banky, hedge fondy a tak ďalej. Práve preto treba rozlišovať medzi aktivitami finančných inštitúcií, ktoré treba vykonávať aj za účelom zdanenia týchto trhových operácií. To je prvý bod. Druhý bod, ako to zdôraznil jeden z vystupujúcich slen, pokiaľ ide o operátorov a záverečných užívateľov, e, Mm, neviem, či je potrebné, aby tam vlastne mali záverečný užívateľia nejaké náklady zvýšené. Myslím si, že treba e, podporovať e, tých e, finančných operátorov, aby sa oni snažili o nejaké kompenzácie. A potom samozrejme, že treba tu hráť s ich expozíciou, s ich objemom a samozrejme, ak táto expozícia nepresiahne ist tú hranicu. Cezar eh, sa snaží zadefinovať tento prach. Ďalší aspekt, pokiaľ ide o likviditu, a tam súhlasím s tým, čo bolo povedané, problémom je, že neexistuje eh, definícia medzi tým, čo je likvidita a čo je ekonomicky performantné, výkonné. Eh, pravdou je, že v okamihu, keď sa ocitneme v situácii, keď sa musíme obrácať na trh prostredníctvom nefinančných trhov, tak treba si všímať likviditu týchto trhov. A preto treba si uvedomiť, že tu teoretické, teoretické prepojenia medzi obidvoma existujú. Máme tu financovanie prostredníctvom kreditov a prostredníctvom trhov a tam práve treba dávať pozor na likviditu týchto trhov, aby sme zachovali ekonomický rast. To je naozaj dôležité. A pokiaľ ide o objem derivátov, myslím si, že pán Langen všetko povedal. Treba sa vrátiť k takým proporciám, ktoré by boli rozumné a treba na to využiť také mechanizmy, e, ktoré spôsobia, že vy na týchto trhoch budete mať nielen trojnásobok objemu z dobrých alebo zlých dôvodov, ale treba sa vrátiť k takej organizácii, ako existuje na normálnych finančných a akciových trhoch. Ja nevidím dôvod, aby tieto organizácie boli iné. To, čo sme poznali na akciových trhoch, tak by sa malo aplikovať aj na trhy s derivátmi. Pán Langen má pravdu, keď navrhuje, aby sme sa vrátili k rozumným systémom z minulosti. Ak nie, tak potom pôjdeme k nevýhodám, pokiaľ ide o krízy. To je všetko. Ďakujem. Um, thank you very much. I, I... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem účastníkom panelu za ich príspevky. A pokiaľ ide o nejaký záver, tak tu dávam priestor opäť pánovi spravodajcovi, pánovi Langenovi. Môžem. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, chcem sa poďakovať najskôr šiestim účastníkom panelu. Bola to zaujímavá výmena názorov, naozaj veľkou mierou znalostí odborných a všetci tí, ktorí sa zúčastnili e, z poslancov, tak e, dozvedeli sa dnes veľa nových a veľmi fundovaných argumentov. a Chcel by som sa za to poďakovať všetkým šiestim. Z rôznych uhlov pohľadu predstavili svoje pozície a myslím si, že ten sumár sa dá vyvodiť nasledovný. Pokiaľ ide o tie závery, tak tam súhlasíme, že treba zabezpečiť transparentnosť, treba ináč nastaviť ten regulačný rámec a že potrebujeme nezávislé zúčtovacie strediska, ale pokiaľ ide o tie podrobnosti, tak tam ešte stále je veľa otvorených otázok. To bude naša úloha, pokiaľ ide o tú správu, ktorú budeme následne vypracovávať a chcel by som e, teraz e, dať ponuku e, smerom na účastníkov panelu, aby nám aj naďalej v priebehu tvorby legislatívy takýmto spôsobom odborne asistovali. Čiže ešte raz veľa vďaka. Sme zvyknutí na to, že na čas končívame. Nebudem teda opakovať veci, ktoré už zazneli. Čiže vo veľa veciach sme sa zhodli. Zodpovedali sme takmer na všetky otázky, nie všetky, ale celú sériu a chcem sa srdečne poďakovať a dúfam, že z tohto poobedia, z tohto poobednejšieho vypočutia e, budeme schopní vyvodiť aj tie patričné dôsledky aj na rovni e, parlamentu a pravdepodobne 17. E, mája budeme schvalovať naše stanovisko na výbore. Budú predkladané aj kompromisy a komisár Barnier minulý týždeň v rámci rozhovoru povedal, že na konci júna, respektíve na začiatku júla, e, bude predkladať prvé e, legislatívne opatrenia a dovtedy už bude schválené naše stanovisko. Ešte raz ďakujem pekne. Um, well, thank you very much. I think somebody wants to give... Ďakujem pekne. E, myslím, že niekto by, tu, myslím, že radi by sme asi aj potleskom prejavili vďaku účastníkom panelu. Prejdeme teraz ďalej my. A síce výmena názorov, a respektíve e, pozmeňovacie návrhy k správe. Sedemnácty má ešte nie je úplne jasný. Takže počkajte si na tú oficiálnu verziu, keď si skontrolujeme termíny, pretože tam je nejaká kolízia s dôležitými záležitosťami, ktoré sa týkajú výboru pre krízu. Neviem, či odchádzajú poslanci, alebo či všetci zostanú. Dobre, keď teda zostávajú, tak v tom prípade dávam slovo späť spravodajcovi. I, I, he, he's coming, he's coming. <laughs> Ja, vielen Dank. Äh, ich darf dann gleich fortfahren. Ďakujem pekne, budem teda hneď pokračovať äh, s troška komplikovanejšou záležitosťou a síce äh, budeme riešiť tie pozmeňovacie návrhy. Ako východiskový bod máme návrh správy. Návrh správy nemôže byť úplný z dôvodu tých postupov tu v parlamente a preto som vďačný kolegyňam a kolegom, že predložili teda celú sadu pozmeňovacích návrhov. Najskôr by som chcel počiarknúť, že určite na tomto grémiu nebudeme robiť nejaké redakčné a nemôžeme robiť redakčné úpravy. Ja v tej správe, ktorá má byť eh, schválená, eh, vychádzam z toho teda, že na konci budeme mať aspoň dvojnásobný počet eh, tých pozmeňovacích návrhov, ako je to teraz v návrhu správy. Rozdielne hľadiska alebo uhly pohľadu sú, sú evidentné. Keď sa pozrieme na jednotlivé body, myslím si, že nie sú tam žiadne e, problémy, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy. E, jednotka, dvojka, odvolávka na e, predchádzajúce pracovné skupiny a znenia to sa dá prebrať, teda jednotka, dvojka, potom je tu celá séria odkazov e, v rámci úvodných ustanovení. Je tam teda odvolávka už na spomínané IEG, ale takisto na e, úrokové sadzby, na ceny surovín a otázka užitočnosti derivátov. Čiže aj toto sa tam spomína Myslím, že tu by e, sme vedeli prijať kompromis, ktorý e, zahrania pozmeňovacie návrhy 3 až 6 až po pozmeňovacie návrhy 9. E, Čiže tu by sme mohli umožniť ako redakčnú úpravu, ktorá bude vychádzať z týchto pozmeňovacích návrhov 3 až 9 a na tomto kompromise budem pracovať tento týždeň a dám, ich potom, dám ho potom všetkým členom, všetkým poslancom. Potom je tu ešte druhý bod, ktorý sa týka e, špecifickosti e, malých a stredných podnikov. Pozmeňovací návrh číslo 10, ktorý vítam, ktorý ale v tej konkrétnej podobe ešte ponecháva veľa na fantáziu. Pozmeňovací návrh číslo 11, ktorý vyžaduje vytvorenie medzinárodných štandardov, ale napriek tomu uvažuje o tom, aby sme fungovali aj na európskej úrovni, alebo sme robili nejaké, prijímali nejaké veci aj na európskej úrovni. Ďalšie, dane je 12. pána Gozesa. On hovorí o, o Medzinárodnej banke pre zúčtovanie bazilejskej a o tých e, číslach, ktoré majú byť poskytované, čiže toto by som privítal. Pozmievací návrh číslo 13, e, ten by takisto prešiel do textu. Pozmeňovací návrh číslo 14, kde kolega Kofan cituje e, niektoré analýzy a takisto veci, ktoré sa týkajú derivátov. Neviem presne, či je nevyhnutné mať takýto pozmeňovací návrh v tejto správe, to by som teda chcel odmietnúť, pričom vieme, že len 50 celkového e, množstva derivátov prechádza cez burzy. Aspoň teda, keď si vezmeme do úvahy tie problematické deriváty, a toto je e, podľa čísiel, ktoré poskytla Medzinárodná banka pre zúčtovanie, Ďalej tu máme pozmeňovací návrh 15 kolegu Klinca, e, ktorý sa vracia k otázke rastu a spomína tam pákový efekt, to by som tiež privítal. Ďalej bod 16, a pozmeňovací návrh kolegyne Kracer. ktorá viní CDS nástroje za grécku krízu. Počuli sme to od bývalého e, ministra a, aj experta, pána Žueta, že tie tie e, dlhy neboli predmetom špekulácie, že tie dlhy sú reálne a e, možno dali oni stimul k nejakým ďalším špekuláciám tieto reálne dlhy. Tie obje, ten objem CDS to robíme asi jedna, jedna, na úrovni jednej tretiny e, celkového zadlženia Grécka, nie viac, čiže dve tretiny nie sú pokryté týmito svopami na zlyhanie úverové. A či z toho môže vzniknúť nejaké zadlženie, tam je otáznik, ale tá téma, téma sa bude ešte opakovať a budeme sa musieť dohodnúť na prístupe. Ďalej otázka komplikovanosti a nevyhnutnosti e, korektne vyhodnotiť e, riziko e, zlyhania protistrany a teda aj dôkazu. Tu myslím, že kompromisný návrh 2 ponúka správnu formuláciu a myslím si, že s tým sa budú vedieť stotožniť všetci. Potom tu máme pozmeňovací návrh 22 predsedu výboru ktorý by som rád podporil, aby bol zabezpečený nediskriminovaný prístup pre obchodné miesta a aby to zúčtovanie, teda tie zúčtovacie strediska prispievali k efektívnemu fungovaniu trhu. Tam je však nevyhnutné ešte dať prepojenie na interoperabilitu. To je ťažký bod, ktorý konečnom dôsledku ešte musí byť e, dodiskutovaný v konkrétnych formuláciách. Potom je tu ešte vec, ktorá sa viackrát opakuje a v tých niektorých doplneniach. Takmer identické pozmývacie návrhy od e, rozdielných kolegov. ktoré sa dajú hodnotiť pozitívne. Potom je tu pozmeňovací návrh číslo 26 od pani Botimata. Takisto sa týka témy Grécka. A formulácia, ktorá sa tam objavuje v pozmeňovacom návrhu 26, myslím si, že tu viem podporiť a teda dať tam plusko. Takisto 28 od kolegu Skinnera. Pokiaľ je o 29, od predsedu výboru. Tam je otázka, či to zapadá do tej systematiky, alebo či by sme to chceli použiť pri inom kompromise. Kolega Guzes navrhol potom ďalej vypustenie v 11. Proti, som proti tomu. A tam by som skôr podporil návrh kolegyne Swinburne, a tieto veci by mali byť teda riešené na úrovni odborníkov a e, dnes e, potvrdili takúto tézu aj e, tí prítomní experti. Teda išlo istú netransparentnosť o dynamiku trhu a iné veci, ktoré spôsobali problémy a preto potrebujeme lepšiu reguláciu. To všetko bude zakomponované do kompromisného návrhu číslo 3 ktorý potom výsledne e, bude e, zahrňať 29 až 34 ako pozmeňovacie návrhy. Potom tu máme pozmeňovacie návrhy 35 až 42. ktoré sa týkajú otázky koncových užívateľov, ktoré sme dnes podobne diskutovali a takisto siahajú aj do oblasti malých a stredných podnikov. Aj tu si myslím, že je E, možné e, nechať e, všetky tieto pozmeňovacie návrhy a teda zhrnúť ich pod kompromisný návrh číslo 4. Ďalej pozmeňovací návrh 37 od kolegyny Ferber. Tam ešte potrebujem dodatočné objasnenie. Mám tam plusko, ale nepochopil som to ešte celkom. Potom pôjdem. Dobre. Potom číslo 40 tie čísla sú podľa mňa príliš nízke. Tých 5, 5 e, až 10 derivátov podľa najnovších údajov z komisie a z trhu e, Európskej centrálnej banky je to 13,5%, takže ja by som tu nerad uvádzal čísla, aby sme si zachovali pružnosť. Potom Pozmeňovací návrh 43 až 48. Aj z toho by sa dal urobiť kompromis. Pele Schmidt, pán Glintz a Swinworth sú návrhy, ktoré sa mne najlepšie páčia. A liberálna kolegyňa Guja má formuláciu, ktorá pre mňa, ktorá pre mňa predstavuje troška problém. Ale Určite tam navrhneme kompromis. Potom návrh 49 až 50. Tie sú podľa mňa nie obsiahnuté, respektíve sú za vyškrtnutie ička. To sú, tam sú pozmeňovacie návrhy kolegov lepšie. 6 pre 51 až 56 k téme nefinančné inštitúcie alebo konečný používateľ. Tam potrebujeme osobitnú úpravu, takže to bude možné v tomto kompromise. A sú to rôzne návrhy, ktoré hovoria takmer všetky to isté. Potom, aj tu máme znovu mnoho pozmeňovacích návrhov 57, 58, 63 a 64 a 65, kompromisný návrh číslo 7, tam by sa to malo zlúčiť, tam ide o zúčtovacie strediska, systémové rizika, hlásenia, hospodárskú súťaž. Aj veľmi zaujímavé, že všetkých 5, 5 pozmeňovacích návrhov prišlo od francúzských kolegov zo štyroch rôznych politických skupín. Zdá sa, že tam ešte nie je jednota, ale je tu možný kompromis. Potom sú tu pozmeňovacie návrhy 67, 68 a 59, tie sa spolu hodia podľa tematiky. A potom je tu otázka poistenia výpadku úveru a väzba na rôzne sektory, aj na e, trh, vnútorný trh s energiou a podobne. Takže tu budeme ešte musieť nájsť nejaké znenie, formuláciu, to sme ešte nedopracovali. Potom 60, pozmeňovací návrh 60 k Grécku. To by som chcel podporiť, tak ako to navrhla pani Gulár. Potom tu máme podklady kolegu Bulmana a Dominičiho tam je tiež plus pozmeňovací návrh 60 9, 62, 61, 59. Tie sú čiastočne identické. Znovu sú to identické francúzske návrhy, ktoré sa tu stretávajú s talianskými návrhmi. A mám troška problém so 73 trojkou kolegu Konfa, pretože tam sa navrhuje rámec pre riadenie množstva, ale myslím si, že to by troška prekročilo rámec regulácie a nie je to v súlade ani s 173, ktorú chcem zamietnúť. Ja si myslím totiž, že nepotrebujeme rámec pre e, riadenie množstva v legislatíve 74 Perez, to by som bol za. Ale treba zabezpečiť ochranu údajov. Potom 75 až 83, to je všetko identické, francúzsko identické. Ale aj od ostatných, tam ide potom o otázku. Bod 1. E, požiadavky to znamená, že víta iniciatívu komisii podriadiť deriváty lepšej regulácii v snahe obmedziť dopady rizik trhov. To je teda tá všeobecná požiadavka. To sa všetko môže zhrnúť tak, ako to kolegovia navrhujú v rozličných pozmenujúcich návrhoch to isté 81A, 81 až 84. To sú identické pozmenujúce návrhy s výnimkou 84 od pána Šmita. Myslím si, že tu jednotná odpoveď až 7 až 87 je pozitívna, 88 až 99, to sa týka druhej požiadavky. To znamená zúčtovateľné deriváty v budúcnosti, aby sa v budúcnosti vytvorilo nezávislé zúčtovacie centrum medzi finančnými inštitúciami, aby sa lepšie odhadovala miera rizika. Tu máme rozličné návrhy. Pán Schmidt, Mann, Gozes, Gular, Dominici, Gozes, Svengen, Klinz a tak ďalej. Takisto pani Bolc Všetky tieto pozmenujúce návrhy budeme môcť zhrnúť do návrhu číslo 9. Ďalej tu mám pozmenujúci návrh číslo 100 pána Karasa. Tomu som nerozumel. To znamená, že som k tomu chcel skôr napísať malé mínus, ale ešte som s pánom Karasom nehovoril. 101, pán Klinc, myslím si, že tam splnil podmienky pre plus, lebo tam ide o jasnosť a transparentnosť, o zvýšenie transparentnosti. Ďalej, čo ide o, ďal, ďalej, o ďalší pozmenujúci návrh pána Karasa, aj tam potrebujem trošku vysvetlenia, potom tretie požiadavky, tam ide o to, aby v budúcnosti bola cena derivátov e, zodpovedajúca miere rizika na finančných trhoch, čiže tu sa hovorí aj do, o daňových poplatníkoch. Zatiaľ samozrejme je trošičku ideológie a preto si myslím, že je to v súlade s tým, ako som sa ja k tejto téme postavil. Takže Tomás Mancimet a myslím si, že tu by sme to mali trošku formulačne upraviť. Ďalej pán Klinc, ktorý chce vyškrtnúť niektorý bod, tak ten s tým nesúhlasím. 101 až 115 od pani Bolc, pán Langen, Dominiči, Ule Schmidt a ďalší. Tieto všetky pozmenujúce návrhy spolu. Tu ide o otázky, že musíme e, rozlišovať medzi derivátmi určenými pre finančné trhy a medzi derivátmi, ktoré majú zaistiť e, obchody medzi podnikmi toto rozdelenie je samozrejme problematické, ale tá otvorená otázka tu ešte zostáva ohľadne bilaterálnych clearingov, o tom ešte musíme hovoriť a musíme ešte počkať na komisiu a na jej návrh. Musíme sa spýtať, čo si predstavuje pod týmto svojim názorom my sme od našich panelistov počuli, že to môže súvisieť s aplikáciou Bazilej 2. To by však mohlo byť kontraproduktívne v prípade, že by neexistovali systémové rizika. Čiže toto je pozmenujúci návrh 10. Teraz tu máme 116. Tu som za, tu ide o celký objem, ktorý by mal byť znížený celkový objem derivátov, aby sme dosiahli väčšiu mieru transparentnosti a rešpektovali nové pravidlá. To isté platí aj o 117, pokiaľ ide o 118, e, autory sú tí istí, tak tu máme tú istú ideologickú otázku. Je, varuje sa tu pred prístrojom neznalých investorov, k obchodovaniu s derivátmi a vyzýva k sledovaniu týchto praktík. Myslím si, že to je z hľadiska zákonov a legislatívy nerealizovateľné, takže to by som rád zamietol. Äh, die Kollegin ich hab's jetzt endlich. Pani kolegyňa Gulár, tuž to tu mám. Tu si myslím, že tá druhá časť zachádza trochu ďaleko. Ide tu o primerené požiadavky na informáciu, zatiaľ čo Európsky úrad pre informácie a tak ďalej. Tu si myslím, že tá kontrola príslušného úradu by bola príliš veľká, takže transparentnosť áno, ale my nie sme kontrolný aparát. Teraz 120, 121, 23, klinická raz bols, všetci majú, všetky tieto návrhy majú plus, 124, Ole Schmidt, Tu začíname kompromisný pozmeňujúci návrh 11. To sú autory Schmidtman, Gozes, Dominici, Swinburne, A hovoríme tu v podstate o redakčných zmenách, čiže tu myslím si, že sa nájdú nejaké kompromisné návrhy 130, 131, aj tu mám plusko. Tu ide o dôležitosť alebo o povinnosť hlásenia v prípade clearingových stredísk. A takisto tu máme otázku vyňatia krátkodobých menových objektov z požiadaviek na zúčtovanie. Tu mám ešte otáznik, pretože neviem, prečo sa tu hovorí o menových obchodoch, ktoré nie sú hlavným problémom. Prečo by teda mali byť vyňaté z týchto požiadaviek na zúčtovanie? 132 až 137, kompromisný návrh 12. Tu ide o kompetencie ESMA, o orgány dohľadu EÚ a z tretích štátov. A ide tu aj o to, na čo som sa už pýtal, ale nedostal som na to poriadnu odpoveď. To, čo pán Palc navrhuje, to znamená, že bankové licencie pre CCP ako niečo na základe čoho by mohli tieto orgány začať pracovať. To samozrejme sa týka aj povinnosti vlastného kapitálu pre banky. O tom musíme ešte hovoriť a myslím si, že by sme to mohli zhrnúť do 12. kompromisného pozmenujúceho návrhu. Ďalej tu máme banky a ich vlastný kapitál 140. Tomu ja príliš nerozumiem, pardon, je to 139. Myslím si, že toto by som radšej zamietol. Tu ide o požiadavky na vlastný kapitál a bankový sektor. Myslím si, že tie ďalšie požiadavky nepotrebujeme, ale ešte sa o tom môžeme porozprávať. Bod 8. Bol Swinberg, Karas, Langen, tu by sme to mali ešte trošku preskúmať a zrevidovať. Ja som písal o tom, že systémy riadenia manažmentu by nemali byť navzájom konkurenčné, že by aktéry na trhu takisto nemali byť v konkurenčnom vzťahu a moja informácia by bola taká, že CCP by nemala byť riadená len používateľmi, lebo tak je tomu aj v USA, teda nemala byť zriadená len užívateľmi. Musíme tu samozrejme e, vykonávať aj hodnotenia rizik a to sa musí odohrávať v určitom právnom rámci. A to je to, k čomu E, dospelí účastníci dnešného panelu. 13. kompromisný pozmenujúci návrh 148-149. Samozrejme, že to je zmena môjho návrhu, ktorý bol príliš prísny. Mm, prišli sme k 150 od predsedničky. Ide to tu o technické štandardy a o výmenu informácií. Ide tu o veci, s ktorými súhlasím. 151. Finančná kontrola zo strany ESMI. Takže toto je tá stará otázka. V súvislosti s ňou som si musel trošku zmeniť názor. Ja však tu mám mínus pri tomto návrhu 152 plus pozitívne sa k tomu staviam. A potom... Otázka, ktorá sa týka deviatky, tam ide o zavedenie spoločného európskeho registra pre všetky transakcie a pozície, ktoré nie sú realizované cez burzu pod gestorstvom ESMI, eh, ktorá bude regulovať a bude dohliadať. A takmer e, okamžitá transparentnosť následne po transakciách by mala byť nastolená takýmto spôsobom aj tu je celá séria pozmeňovacích návrhov. Opäť tu ide o identické francúzske návrhy z viacerých politických, eh, politických skupín, čiže dobrá eh, lobistická aktivita francúzskych organizácií. Musíme sa troška zabaviť predsa len pri tejto ťažkej práci. Aj tu eh, to dáme do kompromisu, a síce číslo 14. Potom je tu 162 až 165 e, S dodatočnými vetami k bodu 9. Tu myslím, ide o otázku, že vždy, kedy obchod štandardizovanými derivátmi nie je možné robiť cez organizovaný, e, organizovaný systém, tak potom by to malo ísť cez e, zúčtovacie strediska pani Bolz a pán Skinner predložili pozmeňovacie návrhy a dá sa tá formulácia prebrať. Potom sú tu 166, kde sa nastoluje otázka medzinárodných štandardov a otázka, či v Európe dokážeme, alebo chceme zaručiť interoperabilitu medzi zúčtovacími strediskami. Kolega Linz mal takúto požiadavku a dnes sme počuli, že týmto e, vlastne, s týmto je spojené zdvojnásobenie rizika. A viem od burz a od tých existujúcich e, zúčtovacích stredísk, že majú isté obavy, ktoré sa týkajú práve takéto interoperability, pretože tým by mohol vzniknúť potenciálne dodatočné riziko, ktoré ešte neviem vyhodnotiť v súčasnosti. Takže sa stávam k tomu pomerne skepticky. Potom 171, 172 odo mňa tam prichádza k verifikácii e, jedenásky e, v zmysle diskusí, tam potom nie sú už ďalšie pozmeňovacie návrhy. E, k bodu 12 tu je celá séria pozmeňovacích návrhov 170, 173 až 181, kompromisný návrh 15 s výnimkou návrhu kolegu Grafena, ktorý podľa mňa zachádza príliš ďaleko Ostatné by sa mohli dať do tohto kompromisu. Určite kolega Gafen nebude tak spokojný, ale nie je možné e, dať to všetko dohromady. 12a, 12b, Dominiči Bulman, Plusko, Ešte som tam niečo zmenil. E, dám tam teda tiež plusko a vy rozhodnete, či je to správne kompromisný návrh 16 eh, pre 184 až 190 eh, k bodu 13 sa vzťahujú tieto pozmeňovacie návrhy. Tu sú všetci viac menej v jednej línii. Ide o otázku, ktorá siaha nad eh, rámec redakčnej úpravy a myslím si, že dá sa to dať do kompromisu. 191 od kolegyne Ole Schmidt. Plusko obmedzenie na deriváty, <coughs> eh, ktoré predstavujú systémové riziko. To platí aj pre 192, 193, kolega Kafen, Plusko, 194, pani Swinburne. A potom sa dostávame 195 až 200, ktoré si odporujú istej, istej miery, do istej miery. To sa týka 14. A tu by som rád ponechal eh, ten návrh, ktorý bol v pôvodnom texte a zamietol by som tým pádom pozmeňujúce návrhy eh, k tomuto. Ale eh, potom 199 od pani Perez by sme doplnili k 14 a to by ostalo teda. To isté platí aj pre pozmeňovacie návrhy číslo 200 od pána Olešmita kompromisný návrh 16, 201 až 207, ktorý e, zahrania bod 15. A hovorí o CDS nástrojoch, svojich potenciály. O tom sa hovorilo veľmi podrobne a siedmi kolegovia e, to, to navrhli spôsob, ako by sme to vedeli zhrnúť potom sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 208. Tam ide o inú otázku, o koncentráciu na trhoch. Vieme, že 80 všetkých CDS derivátov e, je ponúkaných tými šiestimi najväčšími podnikmi. To sú aktuálne čísla. Dve z týchto šiesti, dva z týchto šiestich podnikov boli prítomné dnes. E, a JP Morgan ako najväčší a Deutsche Bank ako štvrtý najväčší, e, ktorý ponúka takúto službu. Potom je tam Goldman Sachs a Norman Stanley medzi nimi. A otázka, či e, sa nedá spraviť niečo v súvislosti s trhovou koncentráciou. Nemyslím si ale, že v tomto návrhu je to vhodné a preto tento návrh 208 od pani Mekáty odmietam. Pani Bereš e, v doplňujúcom návrhu 209 chce európsky rozmer vyslovuje sa za to, za ten európsky rozmer CCP nástroja. Takisto je to aj v návrhu Dominičova Bulmana. Ďalej tu 210 predsedu, predsedkyne kde sa konštatuje, že svapy na úverové zlyhania sa môžu legitimne použiť na zabezpečenie podnikovej činnosti alebo zájmov v krajine, aj keď vládny dlhopis nemožno vlastniť. To je otázka, do akej miery tie CDS eh, budú regulované eh, a budú zosúladené so závermi eh, Rady ministra financí. Tá formácia je v poriadku, len je tu otázka, či E, pokiaľ ide o tie e, vládne dlhopisy a o tom práve sa diskutuje na úrovni eurozóny, či tam by mali byť stanovené nejaké právové hodnoty, nejaké prahy alebo stropy. A to je vec, ktorá ešte nie je úplne uzavretá. či Bulman majú iný návrh formulácie, aby ochrana swapov na úverové zlyhanie bola splatná až po vystavení a doložení angažovanosti v podkladových dlhopisoch a obmedzená sumou tejto angažovanosti. To je presne opak. Musíme sa rozhodnúť pre jednu z týchto dvoch variant a ja skôr sa prikláňam Bullman variante a nie k formulácii ctenej pani predsedničky. To sa týka aj ďalších návrhov, ktoré sa týkajú horných hraníc, predajov a limitov, obmedzení verejných obchodov alebo transakcií cez burzy. Domeny, či tam ide o lokálne zapojenie lokálnych a teda orgánov. Neviem, či by sme to mohli si osvojiť ako nejaký podnadpis, ale pokiaľ ide o zavedenie nejakých stropov a limitov, návrhy Bolz Langen, Bolz Langen a ešte predtým Domeniči. S tým súhlasím e, zatiaľ, čo kolega Kamfen bohužiaľ nenájde u mňa opäť pochopenie ani s 216, kde žiada komisiu, aby vypracovala analýzu nákladov a výhodou výnosov vývoja slopov na úverové zlyhanie za posledných 10 rokov, keďže finančná kríza preukázala, že súčasný veľmi zložitý finančný systém nie je ani efektívny, ani stabilný. Myslím si, že tu sa zaoberá komisia s minulosťou, a, ktorú si teda nezaslúžila preto by som to odmietol ako niečo, čo už je dávno prežité. 218. Domeniči Bulman. Tu ide otázku, o tú otázku, čo bude vlastne e, zakomponované do regulácie. Všetky e, rizikové deriváty. Tam súhlasíme s tou formuláciou, alebo či to budú všetky e, deriváty jednotlivé eh, pozmeňovacie návrhy to riešia ináč. Eh, to je kompromisný návrh 18, ktorý obsahuje 219 až 226, tam je Domeniči Bulman, Ole Schmidt, Guzes, Klinc, Podimata, Gozes, Domeniči, Bereš a Bulman opäť. Podľa mňa sa to dá zhrnúť pod otázku financí a nefinančných inštitúcií. A tu myslím, že kompromisný návrh 18 je vhodným miestom na tieto pozmeňovacie návrhy. A potom na konci sa objavujú dodatočné návrhy pre rozšírenie 17, e, kde ide o suroviny a polnospodárske výrobky. Pani Gula a pán, pani Gulár, pán Gozes pani Bereš takisto prišli s zaujímavými návrhmi, aby sa pred, pred, predošlo nejakým špekulatívnym činnostiam a toto treba vnímať pozitívne. Na konci je tu celá rada dodatočných bodov. Aj 226, tam by som dal plusku od kolegyny Verber. 17a, 17b. Celá rada pozmeňovacích návrhov identické. 17a, mám tam plusko, takisto aj 18. Čiže je hodné snažiť sa o medzinárodné, medzinárodnú úpravu, medzinárodnú reguláciu. Bulman, Kanfen, Domeniči navrhujú takéto niečo. Na konci 249 od pani Gulár, kde vyzýva komisiu, aby zaručila, že európskym a európskym regulátorom bude vzájomný prístup poskytnutý k údajom z účtovacích centier a registrov transakcií na území Európskej únie aj mimo tohto územia. To je otázka recipročnosti pretože jediná fungujúca inštitúcia doposiaľ, o ktorej sa hovorilo dnes e, od oktobra 2008, e, je to zúčtovacie stredisko, ktoré bolo e, založené v Spojených štátoch. Čiže my budeme musieť zabezpečiť aj prístup k americkým zúčtovacím strediskám a preto vítam vyslovene tento návrh od pani gulán. A úplne na konci takisto od pani gulán dôležitosť pravidelného hodnotenia efektívnosti budúcich právnych predpisov v súčinnosti so všetkými aktérmi trhu a tiež v prípade potreby prispôsobenia textov právnych predpisov. Aj to by som rád podporil. Na no, otázka obchodovania e, so súrovinami alebo komoditami a polnospodárskymi výrobkami. Tam je viacero formulácií, e, ktoré by dokázali tému dobre upraviť. Máme tu zatiaľ, sme uvidli niekoľko návrhov. Nie každý spravodajca e, nemôže byť zohľadnený, ale ja sa pokúsim zapracovať čo najviac návrhov do kompromisných návrhov. To pripravím tento týždeň a odovzdám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Toto určite všetkým pomohlo, všetkým tieňovým spravodajcom vrátane mňa. Mám tu momentálne veľmi krátky zoznam. Nie sú tam žiadni tieňoví spravodajci. Ja neviem, pán Dominič, vy by ste chceli hovoriť? Nie, áno. Možno stručne. Nie. Nech mám k tomu čo dodať. Počkáme, až kým dojdú kompromisné návrhy. Potom môžeme o tom hovoriť do väčšej hĺbky spolu s tieňovými a so spravodajcom. Dobre. Ja za Alde. Vy ste dali otázky a bolo tam niekoľko vecí, o ktoré sa pokusím, na ktoré sa pokusím stručne odpovedať. 3.1 sa týkalo výmení tých, tých krátkodobých e, vecí. To znamená v ten istý deň vyrovnané ešte skôr, než sa to zúčtovalo. To znamená, že ako keby zúčtovanie a vyrovnanie prebehlo v tom istom čase a potom vyžadujete niečo, čo sa už vlastne vyrovnalo, sa musí potom zúčtovať. A to sa mi zdá troška nezmyselné. Možno, že to vieme lepšie naformulovať. Potom 186 sa smeruje k ku kapitálovým e, požiadavkám v CDR 4. To je tá vec, čo teraz vyskočila pri hearingu. A v zásade hovorím, že ak máme bilaterálne zabezpečovacie dojednania, ktoré nie sú také pevné ako ostatné, e, tak by mali mať rovnaké kapitálové zaobchádzanie. 210, tam poukazujem na to, že sú legitimné využitia e, svopov s e, neplnením, napríklad keď je veľa e, záujmov alebo úrokov v krajine. Takže ja sa nesnažím povedať, že existujú nelegitimné dôvody. Možno by sa to dalo povedať aj inak, ale ak firma, povedzme, má veľa záujmu na to, aby mali, ja neviem, dovolenku v Grécku, tak to je jeden z tých ciest, ktorou chcú chrániť svoju expozíciu. A síce, že by mali swap e, kredito, e, úverového defaultu. Dva, 237 je zaujímavá, pretože Hovoríme tu o emisných povoleniach 237. To je ten, kde sú tie emisné povolenia v priebehu času a mnohí sa ma pýtali, že o čom to je. To je vec, ktorá sa zvyčajne rieši v výbore pre životné prostredie, ale tu je to veľmi relevantné v rámci našeho výboru, pretože aj tu sú rôzne možnosti pre trh, a využiť trh, keď niečo sa zmenšuje. O to vlastne išlo v tomto pozmeňovacom návrhu. Toľko za mňa. Sven, ty chceš niečo povedať? Ty nie si tieňový? Tak Pascal? Zrejme tu došlo k nejakým chybám pri spracovaní v sekretariate. Takže Pascal, chceš niečo povedať? Ja som chcel iba zdôrazniť, že vo väčšine prípadov, kde francúzske pozmenujúce návrhy boli podobné a prichádzali z rozličných politických skupín, tak to treba povedať, že E, tie všetky politické skupiny neboli, nebol, necielil na ne pán Langen. Ja e, mám to isté stanovisko a pán Dominiči, pokiaľ ide o kompromisné návrhy. Ja naozaj ľutujem, že sme nemali príležitosť diskutovať o tom so spravodajcom v tomto štádiu. Dobre. Dobre. Pani Langen, pán Langen, to o tom, že sme nediskutovali, nebola vec pro termínov, ale Počas Veľkej noci sme potrebovali 14 dní na preklad pozmeňovacích návrhov. Ja nezodpovedám za veľkonočné prázdniny, prepačte. Všetci sa všeobecne musíme vyrovnať s týmto náporom práce. Áno, je to určite obrovské množstvo práce, E, pokiaľ ide o tieto pozmeňovacie návrhy a kompromisy. Chcela by som to vidieť, ale dnes sme si vypočuli mnoho zaujímavých informácií a preto sa pýtam, či možno by sme nemali sa zamerať ešte na jeden bod, keď najmä finanční hráči možno potrebujú určité ciele určené pre e, kategóriu aktív, pre kategóriu majetku. A to sa dá urobiť veľmi rýchlo, nie pretože CDS e, trh je teraz 90, má 95 všetkých produktov zúčtovávaných. Takže možno by sme to tam mohli zapracovať alebo povzbudiť komisiu k tomu, aby zapracovala takýto návrh. Ďakujem. A ešte pán Ferber. Ďakujem veľmi pekne. Mňa požiadali vysvetliť 37. Považujem ho samozrejme za dostatočne jasný. ale 37 je skôr plus a stovka je skôr mínus, pretože tí si, si protirečia, ale bez ohľadu na to tu ide o to, o čo sme už hovorili aj v hearingu, je o to, aby sa nepoužívali rôzne pravidlá hry pre e, e, reálny trh pre reálne ihrisko a tam to ďalšie. Ja by som, keby sme mali písať zdôvodnenia k pozmeňovacím návrhom, tak by som bol rád, keby sa to aj tam potom niekde odrazilo, ale ja neviem, že či e, ide o to, že máme písať tieto odôvodnenia, ale potom tu nie sú, takže ja tomu veľmi nerozumiem. A to, čo je banka čo nie je banka, mňa nenapadla žiadna dobrá definícia. Zobral som si MIFID, pretože to, čo nie je banka, nepodlieha pravidla MIFID a čo je banka, podlieha pravidlo MIFID. A mne sa zdalo, že by bolo dobre, keby pán Lange ako spravodajca svoj cit e, a pocity tu tiež vyjadril. Ďakujem. Ešte vysvetlenie, pani predsednička. Pán Lange, prídete nakoniec? Nie, nie. Technický problém pri iniciatívnych správach už nie sú zdôvodnenia, len pri legislatívnych zámeroch. Preto tam neboli zdôvodnenia, preto nie sú zapracované. Ďakujem, pani predsednička. Chcem zablažovať pánu Langenovi. Samozrejme, ste boli veľmi zanepráznení. Vy ste mali vôbec veľkonočné sviatky? Vy osobne? Áno, tak som kľudný. Dobre, tak to bolo dobre. Tak to je dobré. Rozumiem tomu správne pri pozmeňovacom návru 200. Vy naozaj chcete, aby sa od prípadu k prípadu zakázalo, zakázali niektoré nástroje? Áno, ty si ten, čo robíš pás, hej? Áno, občas potrebujeme aj takých. Dneska práve totiž v hearingu zaznelo. Vy ste teda za to, že sa to má zakázať, ale ja to slovo chcem vylúčiť, takže dobre to hovorím. Pán Šue odpovedal na túto otázku, pán Žue na to odpovedal a povedal on, že si nemyslí, že to je užitočný nástroj a ja viem teda, čo povedal a ja viem, čo hovorí francúzska vláda. Oni sú na vašej strane, pán Lane. Nemohli by ste ich aj v tomto prípade počúvať? Myslím si, že to nie je užitočný nástroj. Hovorím o, o tomto probléme stovke. Takže vy, on bol za to, aby sa prijal pozmeňovací návrh. Tak som to ja pochopila. Je to veľmi jednoduché. Jednoducho to chcete zakázať alebo nie? Vidíte ten rozpor medzi zákazom CDS a varovaním, pretože pán kolega si želá varovanie za určitých podmienok a ďalší kolegovia chcú zákaz. A práve tu je tá kolízia, ktorú som spomínal. Samozrejme, že pre všetko, čo tu budeme, o čom budeme hlasovať, potrebujú väčšinu. Jednoducho je to úplne jednoduché, pán kolega. Myslím, že pán Ole Schmidt bol posledný na zozname rečníkov, nikto viac sa už neprihlásil, pán Langen. E, už e, nemáme rečníkov. Želáte si ešte uzavrieť nejakou poznámkou túto debatu? Výborne, super. Ja by som rád poďakoval a dúfam iba, pani predsednička, že toto rokovanie uzavriete. Áno. E, ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Ako je tu napísané práve, e, vyjednávame, že kedy budeme o tejto správe hlasovať. Týmto končím dnešnú schôdzu. E, ešte bude nasledovať o 18.30 schôdza koordinátorov.